Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za to, že ste prišli otvárať dnešné zasadnutie. Prosím, posaďte sa. Ja budem pokračovať po taliansky. Dobre. Vítam vás. Dnes máme pred sebou intenzívny deň. Ako viete, počkám teda ešte, Všetci máte sluchadla? Môžete ma sledovať, áno? Dobre. Dobre teda. Máme pred sebou veľmi intenzívny deň a je to teda štvrtok, počas ktorého e, máme zasadnutie poludnia aj popoludní Všetci kolegovia by najmä mali byť prítomní popoludní. Ak nie, tak prosím e, upozornite ma na to, lebo máme dôležité vypočutie. Takže e, vaša prítomnosť e, znamená prejav záujmu o význam tematík, o ktorých chceme hlbšie diskutovať. Takže teraz ide o schválenie programu rokovania. To je prvý bod, potom Druhé, druhý bod to sú zápisnice zo schôdci 14. a 15. septembra a 21. septembra, potom po tretie oznámenia e, predsedajúcej. Dneska máme teda e, tlmočenie e, do francúzštiny, nemčiny, angličtiny, dančiny, holandčiny, finčiny, češtiny, slovenčiny, slovenčiny, malčiny, portugalčiny, rum, bulhačiny, rumunčiny a popoludní aj do holandčiny a švedčiny E, takže, ako som e, povedala, e, toho prvého, pokiaľ ide o to prvé oznámenie, to je oznámenie, ktoré ma veľmi teší, pretože ako viete, máme pred sebou ten deň o Lux Prize, ktorý sa týka fotografie, takže je to e, podujatie, e, ktoré priťahlo takú pozornosť. V celej Európe sa zúčastnilo veľa ľudí. Je to jediná vlastne e, cena, o ktorej rozhodujú samotní poslanci parlamentu. Takže by som vás chcela požiadať, aby ste vyzvali aj svojich kolegov, aby sa skutočne zúčastnili hlasovania pri výbere finalistov, ktorým dávajú prednosť. Takže Eh, na budúci rok tento Lux eh, Prize eh, to bude ešte slávnostnejšie, lebo to bude 10. výročie a je to prejav veľkého záujmu európskych inštitúcií, parlamentu aj komisie o e, kinematografiu a najmä o mladú európsku kinematografiu. Tých 10 e, filmov, ktoré sa zúčastnili tento rok súťaže a ktoré sa e, prezentovali na festivale v Karlových Varoch, ako už je zvykom, tak chcem povedať, že tieto, týchto 10 filmov sa týka zásadných tém, ktoré sú dôležité nielen kultúrne, ale aj e, umelecky, ale aj kultúrne. E, to znamená ekonomická kríza, holokaust, antisemitizmus, e, ďalej téma byrokracie, byrokracie potom vojna v bývalej Jugoslávii a tak ďalej. Takže Ide o e, ťažké zosúladenie e, tradície a súčasnosti, napríklad pokiaľ ide o e, slobodu žien. Takže bolo vybratých niekoľko finalistov a niektoré filmy boli teda prijaté, niektoré neboli medzi tých finalistov, ale niektoré z tých filmov takisto sa zúčastnia súťaže Oscara Prvý islandský e, film napríklad sa zúčastnil e, tejto súťaže. Ide e, o koprodukciu bývalú Jugoslávsku a Maďarsku a takisto sa týka napríklad koncentračného tábora osviečím a sú tam aj ďalšie filmy tureckej proveniencie a podobne. Takže e, niektoré filmy sa e, takisto prezentovali na festivale Benátkach a chcem poďakovať všetkým festivalom v celej Európe, ktoré e, premietajú e, tieto filmy e, zo súťaže Lux a chcem takisto pripomenúť e, že v Benátkach práve tomu napomohla aj pomohla aj kolegyňa Kamevert. A ide e, teda o e, premietania, ktoré sú súčasťou e, programu Benátskeho festivalu a je tam vlastne 28, máme tu teraz 28 zástupcov Luxus, sú to mladí tvorcovia, každý z iného členského štátu, ktorí sa aktívne zapojili do práce a ide o to, aby sa e, intenzívnejšie hovorilo o kinematografii, aby sa prehlbili e, vlastne e, tieto poznatky. Tri, traja finalisti, ktorých nakoniec vy svojim hlasovaním ste budete, medzi ktorými budete vyberať, je Mustang, tenis káce. Tam ide o príbeh troch, piatich E, sestier. Potom je tu ďalší film e, z bulharskej proveniencie e, Kristina Grozeva tam hrá režisér je Patr Balkanov, koprodukcia je to grécko-bulharská a potom ešte ďalší film európskej produkcie s participáciou Sundance Film zo Spojených štátov. Takže ide tu o sensibilitu a kvalitu tvorby Oficiálne e, začne toto všetko 19. októbra. E, to hlasovanie môžete hlasovať až do 24. novembra, takže od 19. októbra buď e, pomocou video on demand, alebo pomocou toho balíku, ktorý bol daný k dispozícii. A chcem týmto poďakovať tým kto, pracovníkom parlamentu, ktorí túto možnosť pripravili. Zdá sa mi to veľmi dôležité a toto teda bude e, k dispozícii. E, samozrejme, budete mať možnosť e, prostredníctvom týchto mm, kanálov to aj vidieť, pokiaľ budete mať záujem. Takže zároveň sa vlastne vytvorili podmienky na to, aby sa zapojilo čo najširšie publikum do toho hodnotenia. Tieto filmy a mm, takisto aj to, čo sa o nich hovorí, v podstate akýmsi symbolickým e, e, predstavením kinematografie a jej významu. A ide o to, že štvrt tá edícia tých Lux Film Days bude príležitosťou premietať tieto filmy v celej Európe. Vy môžete e, takisto e, spolupracovať aj so svojimi národnými e, zastúpeniami a priamo aj s parlamentom tu v Bruseli na tomto. Máme takisto záverečnú ceremóniu, slávnostnú ceremóniu v plenárnej zastavečke v Štrasburgu 25. novembra a tam bude prítomný aj pán predseda Šulc a tí traja finalisti a víťaz bude pri tejto, a pri tejto príležitosti bude vyhlásený aj víťaz. Môžete teda e, e, hlasovať pomocou sprice.eu e, lomené vote a ako som už povedala, tie filmy môžete vidieť aj v priestore Menwin od 9. do 20. novembra dvakrát za deň o 1. alebo o 7. večer. 11. novembra bude mm, premietanie e, e, vlastne stredomorská, to bude 19.30 a bude to vlastne súčasne v 7 rôznych európskych mestách. A potom v Bruseli, v Bozáre, e, bude diskusia s verejnosťou o Corfin Festival, o Európskom e, festivale v Seville, Bratislavskom festivale e, Forum des Images v Prahe a takisto o festivale v Alvalade v e, Lisabone a takisto o Bukureštskom festivale. Takže ide, mm, toto je dôkaz tej európskej dimenzie tejto ceny. To, že sa bude konať takéto premietanie nielen tohto filmu, ale aj ďalších filmov, Eh, je eh, takisto eh, predpokladom pre to, aby boli aj tie ďalšie následné podujatia úspešné. Takže chcem poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli napríklad aj prostredníctvom podporných materiálov, už nie sú tu tí, ktorí sa na tom e, e, podielali. Bogdan Benta je tu a tomu chcem poďakovať e, za e, prispenie takisto aj k prezentáciám a lietaniam. Takže desiate výročie bude na budúci rok Samozrejme, my o tom budeme hovoriť s koordinátormi, ale privítame všetky e, návrhy na to, aby sa ešte počiakla e, dôležitosť e, tejto ceny. Takže chcem vás hlavne vyzvať. Pozrite sa na filmy, hlasujte a vyzvite ostatných, aby hlasovali. Toto je silný signál, ktorý vysielame smerom ku kultúrnemu svetu a možnosť priamo sa zapojiť. Minulý rok hlasovalo možno nie až toľko kolegov, ako by bolo žiaduce, takže e, dúfam, že e, tento rok to bude viac. A teraz prejdeme na štvrtý bod, to je hlasovanie. Máme pred sebou veľmi dôležitú správu e, kolegu z Dislava Krasnodemského, ktorému chcem veľmi poďakovať. Je to správa o politika zručnosti na boj proti nezamestnanosti mládeže a dúfam, že aj kolega sa chce ujať e, slova. 20. 2. E, júla e, bol termín na mm, predloženie pozmenujúcich návrhov. Takže kolega, máte slovo. Ja chciałbym tylko po prostu podziękować za współpracę. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som sa vás vlastne iba poďakovať za spoluprácu. Domnievam sa, že táto spolupráca prebehla dobre a harmonicky a dúfam, že hlasovanie dopadne pozitívne. Nie je tu nič, na čo by som musel upozorniť. Sú tu iba rôzne nuance, na ktorých by sme sa mohli dohodnúť. Ale pokiaľ ide o cieľ, v tom sme si zajedno. Pokiaľ ide o formuláciu, možno sú tu drobné rozdiely, ale tie nám nebudú snať bráni v dosiahnutí nášho cieľa, preto očakávam, že hlasovanie dopadne dobre. Ďakujem. Ďakujem. E, vidím, že sa vám podarilo dosiahnuť aj určité kompromisy, takže to hlasovanie podľa mňa pôjde dobre. E, takže hlasovací zoznam. Predpokladám, že máte všetci pripravení. Prepačte, aj to sa stáva. Sorry, but I'm afraid of uh, to have to left my in, in, in, the, in the plenary. It happened. Obávam sa, že som to nechala v miestnosti plenárnych zasadnutí. A e, nechala som tam hlasovaciu kartu. Bohužiaľ, to je to. To je ten problém. Obvykle sa mi to nestáva, no ale niekedy sa aj toto môže stať. Allora, eh, if you eh, allow me to... Ak dovolíte, keďže nejde o tajné hlasovanie, tak ja sa uh, prihlasím inak. Ďakujem. Allora, perfetto, scusa. Ďakujem vám za pochopenie a ešte raz sa ospravedlňujem. Takže pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, spravodajca, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2, pozmenujúci návrh 9, za, proti, zdržali sa, prepačte, môžete opakovať, kto je za, 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, pozmenujúci návrh 11, za, proti, zdržali sa, kontrola. Ehm, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Posmenujúci návrh 12. Za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz eh, pozmeňujúci návrh 21 za, proti, kto sa zdržal. Zdá sa mi, že sa to zamietlo, ale skontrolujeme to. E, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 23, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté a teraz e, pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovanie sa začalo. E, týka sa to 37. Hlasovanie sa skončilo prijaté. Pozmenujúci návrh 38, ústny pozmenujúci návrh za, proti, kto sa zdržal, e, Sprijaté 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 40. A, takže si skontrolujeme Niektoré, niektoré ruky sa nezvyhli včas, takže otváram hlasovanie. Týka sa to 39. -ky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie sa skončilo. Máte, máte pravdu, bolo to zamietnuté. Prepáčte. Možno ste sa prihlásili, možno ste hlasovali s tým oneskorením. E, odsek 3a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 Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz kompromis 5, to je nasledujúca strana, kto je za, e, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 55, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 56, e, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 6 e, spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté a teraz kompromis 7, to je nasledujúca strana, za, proti, zdržali sa prijaté a teraz 64 Molnár, e, kto je za, proti, zdržali sa Mm, zdá sa, že je to zamietnuté, ale urobíme si kontrolu. Hlasovanie sa začalo. To je 64. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. A teraz 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté, 72 za, proti, zdržali sa prijaté, 73 za, proti, zdržali sa prijaté, 74 za, proti, zdržali sa e, pri, e, takže to odpadá, takže 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 8, e, spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ale skontrolujeme si to. E, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je ukončené. Prepačte. Takže o dva hlasy to bolo schválené. Áno? Dvoma hlasmi. Väčšinou dvoch hlasov. 14 za, 12 a takže 13 proti a dvaja sa zdržali. Aha. 83 kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 84 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 85 za, proti, zdržali sa, prijaté, 86 za, proti, zdržali sa, prijaté, 87 za, proti, zdržali sa, prijaté, 91 za, proti, zdržali sa prijaté 92 za, proti, zdržali sa prijaté 93 za, proti, zdržali sa. Eh, In, sorry, sorry. First part. Prvá časť 93, prvá časť to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ideme na kompromis 10 od spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ideme na kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ideme na kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz konečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Ako celko otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 22 za, 5 proti, 2 sa zdržali, takže blahoželám kolegovi Krasnodebskému. A ďakujem aj tieňovému spravodajcovi, že sledoval túto dôležitú správu. Ďakujem. Takže teraz budeme pokračovať. A je to veľmi pekná vec, ktorej sa budeme venovať, pretože eh, tu nastolíme priamy eh, kontakt eh, s mladými, ktorí veria v Európu a to myslím v tomto kontexte nie je zlá správa. Viete, že tu máme teraz na programe výmenu názorov s víťazmi Európskej ceny Gala Veľkého pre mládež za rok od 2015. Sú to je to 8 e, mladých ľudí, ktorí sú e, e, členmi piatich národných tímov, ktorých vyhra, ktoré vyhrali túto európsku cenu Karla Veľkého. To začalo v roku 2009. A pardon, 2008, ospravedlňujem sa pani predsednička, na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a asociácie pre Karla Veľkého. A ide tu teda o to, aby sme privítali mladých e, výťazov. Ten prvý, e, ak sa nemýlim, je z Luxemburska. Takže vyhralo Luxembursko, e, Kelia Gauličer Legaj, Real Time WW1, to je tá prvá téma, potom Francúzsko, je to projekt, ktorý sa týka európskych eh, hraníc, potom tretí, tretie miesto eh, Rakúsko, Social Club eh, a potom ďalší dvaja, ktorí prídu na pódium a to je Cyprus, Entrepreneurship Resolution Against Unemployment, traja autory, ktorých som vymenovala, potom Španielsko, If Actualidad, ďalší traja autory. Takže toto e, sú e, laureáti. Vítam vás. Som veľmi e, rada. Je to radosť pre vás, ale aj pre nás. Myslím, že vaša účasť určite bola veľmi zaujímavým zážitkom a takisto aj to, že ste vyhrali muselo byť pre vás eh, prínosné. My sme veľmi radi, že ste prišli a teraz to urobíme takto. 7 minút na každý projekt, aby ste ho mohli prezentovať a potom a, eh, a, eh, asi 50 minút na výmenu názorov, lebo nás veľmi zaujíma, ako sa tie projekty zrodili, ako vám vôbec napadli tie myšlienky, to je veľmi zaujímavé. A potom teda dám Eh, urobíme to teraz tak, že dám eh, slovo najskôr Francúzsku, ktoré je na treťom eh, mieste pani Sara Fröb. Prosím. Kde máme pani Sara Fröb? Áno. Takže máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni poslanci, poslankyne. Všetkých vás vítam, pri, priateľov tejto ceny. Ďakujem za tú možnosť prezentovať náš projekt tu medzi vami pre nás je to veľkou cťou. Náš projekt, ako vidíte, hovorí o hraniciach. Prepačte, prerušuje pani predstavujúca. Môžeme prosím stlmiť svetla, aby sme lepšie videli. Je to teda projekt, ktorý nehovorí o popise hraníc. Je to skôr strana, ktorá odhaluje osobné príbehy zažívané na hraniciach s hranicami osobami, ktoré cestujú, žijú, ktoré majú osobné skúsenosti s hranicami. Čiže názov je Frontera, European Borderline, Európske hranice, hranice. Je to stránka s viacerými časťami, Najdôležitejšia je reportáž na časť, ňou i začnem. Začalo to pred troma rokmi tu v Bruseli, kedy sme sa stretli na Plaza z Luxemburtu v Bruseli a sme si povedali, že by bolo dobré mať stránku s osobnými uh, skúsenostiami ľuďmi, ľudí, teraz je nás už 10, uh, malá komunita uh, asi 40 ľudí, ktorí pravidelne prispievajú do tejto platformy vo francúzštine, nemčine, angličtine i v iných jazykoch, pretože obmedzenia nemáme. Tie príbehy sú pravdivé, smutné, hlboké, zábavné. Nie vždy sú pravdivé, ale to my nemôžeme overiť, ale vždy, vždy úprimné. Ale vždy sú teda autentické. Principiálnymi uh, účastníkmi počas viacerých e, rokov. Vidíte tu na prvých troch stránkách. Vidíte mená e, Julien Baudry a napríklad Nora Hanneman, e, tí, ktorí verne prispievajú z celej Európy, kde 40 a v reportážach sa vyskytuje 9 e, krajín, 17 hraníc, 4 jazyky, 4 e, krajiny mimo EÚ, Alžírsko, Maroko, Azerbajdžan. Niekoľko reportáží takisto, ktoré opúšťajú EÚ a náš projekt e, má za cieľ naozaj ukázať všetky tie mimohraničné skúsenosti. Takisto tu robíme i tak, takým súťaživým spôsobom e, reportáž mesiaca, to nazývame. Tento mesiac je napríklad je to e, príbeh Abdela, ktorý cestuje medzi Marsej a Alžírskom, jeho skúsenosti s e, colnicou, osobné príbehy a, a, pri plavbe a cez more. A, je to obchodník, ktorý má malé bistro to je naša skupina, len malá fotografia, kto vy vlastne sme. Teda osoby, ktoré pred 4 rokmi sa rozhodli pre tento projekt. Toto je dodatočná kategória, tzv. portfólio. To sú osoby, ktoré možno uh, nechcú písať text, ale dokážu rozpovedať svoje príbehy obrázkami, popisujú svoje cestovateľské zážitky, obrázky, ktoré často ukazujú složité e, e, hranice, e, tak trochu ten autoritatívny charakter hraníc, sympatická línia, sympatické vlastnosti hranice, tu napríklad slovensko-talianská. Hm. Ďalej vidíme nemeckú hranicu v Sársku, Eh, Trastevere v, v Taliansku. Eh, skutočná talianská kultúra v tejto, v tejto rímskej štvrti. Určite sa si kladete otázky, ako eh, naše reportáže vznikajú. Vidíte, tu je web stránka, kde možno komentovať alebo zaslať priamo reportáže. Používame eh, mapu eh, na báze Google Maps, ktorú s novou funkcionalitou, to znamená eh, farebného zvýraznenia v hraničných zón. Je to veľmi užitočné. Vidíme priamo s zameraním na hranice, či, aké sú tam bezpečnostné zložky, obchody, infraštruktúra, to vidno na našej stránke. Tieto proje- tento projekt by nebol vznikol bez pomoci našich partnerov. Tu vidíme e, podporovateľov, napríklad e, e, naši priatelia s projektom Berlína Varšava, ďalej Veloblok, priatelia, ktorí, ktorí absolvovali hranicu med, e, v bývalú hranicu vo východnom Nemecku na Odre. Ďalšie stránky, časopis, pre ktorý e, pracujem, Paris-Berlin, Paríž-Berlín, pre ktorý pracujem. To je teda náš kontext. Záverom snať, čo by som chcela ďalej, aby e, stránka zažívala. Diskutovali sme mnohé, hovorili, E, chceli by sme naozaj e, skrášli tú stránku, najmä vďaka tejto cene a e, lepšie zhutniť a vyjasniť jednotlivé stránky, použiť Google Analytics, aby sme videli návštevnosť, kto navštevuje naše stránky, trošku to tak rozbehnúť, rozšíriť naše reportáže, pretože je tu veľmi aktuálna situácia krízy. Naozaj pracujeme s, s Oxfamom, s rôznymi asociáciami. Tá, tieto reportáže by bez nich nemohli byť rozšírené. Takže väčšia spolupráca s našimi e, partnermi, aby stránka bola lepšie, lepšie videná. napríklad e, pozorovateľské pozorovateľské reportáže z volieb vo Francúzsku, Nemecku. Takže myslím si, že e, keďže mám ešte čas, chcem poďakovať Európskemu parlamentu a takisto celému týmu porote e, e, Karlovej ceny. Je to pre nás všetkých veľmi, veľmi sympatické, veľmi milé. Ďakujem za tie pekné stretnutia, dobré nápady. Určite nás môžete vy kontaktovať i vy nám poslať vaše reportáže. Veľmi sa potešíme. Ďakujem. Ďakujeme za vašu prezentáciu. No, no, no. Ja by som... Môžete si vypnúť mikrofón, prosím? Áno, ďakujem. Ja chcem len povedať toto. E, ten, e, tá téma e, hraníc je v Európe veľmi dôležitá samozrejme. Ale na objasnenie chcem povedať, že každý projekt ceny Karola Velské, Veľkého je najskôr hodnotený Národným parlamentom, e, asociáciou e, mládeže a potom e, tí traja finalisti sú vybratí európskym, európskou žíri na čele s prezidentom, predsedom Šulcom a štyrmi zástupcami je to ceny Karla Veľkého. Te, teda to toľko len na vysvetlenie a teraz tretia cena. Eh, Rakúsko. Eh, Mathieu Milo to bude prezentovať eh, Social Car Club. Alors, merci à tous aussi. Ďakujem vám všetkým za túto príležitosť. Ja predstavujem Rakúsko, ale keďže som z Francúzska, budem hovoriť vo francúzštine. Social Soccer Cup. E, je to turnaj vo futbale, e, vlastne hovoríme o udalosti. Mohli by sme prosím vidieť ďalšiu prísvitku, áno. Ide o futbalový turnaj, e, ktorý na základe iniciatívy Elmara Hasa trvá už 13 rokov v malej dedinke blízko Grácu v Rakúsku. Pred 15 rokmi asi teda to boli mladí ľudia, ktorí začali túto tradíciu. Konkrétne Ide o e, presné zameranie na mladých medzi 11 a 13 rokmi. Je to zmiešaná skupina mladých. E, trváme na tom, aby v tých tímoch bolo minimálne jedno dievča, takže sú to zmiešané týmy, aby sa mohli zúčastniť na tomto turnaj v júni a v žu, e, cez víkend sa koná tento turnaj už teda po niekoľko rokov. Prečo je to vlastne projekt európsky? Už preto, pretože je tu asi 20 e, tímov a polovička e, z účastníkov sú európske týmy a druhá polovička sú týmy z regiónu. Pre nás je dôležité zachovať túto rovnováhu medzi lokálnymi a európskymi týmami, e, pretože je to vlastne lokálny, lokálna vlastnosť zameranie tohto projektu. to sú vlastne priatelia, ktorí sú tie, e, zastupujú tie lokálne, regionálne týmy, ale v partnerstvách sme s hotelmi, s reštauráciami, s malými dedinkami, aby i oni mohli e, mať e, účasť na tomto európskom projekte. Polovička tých, tých tímov e, zo zahraničia, e, to, medzičasom je to už 20 krajín, ktoré sa zúčastnili. Sú to krajiny, ktoré sú prítomné vždy po, pri, prihraničné krajiny Taliansko, Nemecko, Maďarsko. Takisto sa snažíme e, každodenne meniť, e, pokračovať z partners, partnerstva. E, staráme sa te, tentokrát, e, aby e, sa pridal aj tým z Francúzska. Vytvárame partnerstva, aby mladí, ktorí prišli, e, m, boli z, z, e, z mládežnických centier, zo škôl, z gymnázií. Nie je to teda e, podujatie, kde by išli, prišli futbalové kluby. Nie sú to týmy skôr voľnočasové. Nebudem skrývať, že ide o e, podujatie čisto futbalové. V celý víkend je to plný e, futbalu Tie týmy jednoducho vytvárajú, najprv hrajú v, v skupinovej fáze a potom, potom e, ide sa do e, e finále. Všetky týmy zohrajú teda rovnaký počet týmov, aj keď e, tým e, skončíte posledný, zahráte si dosť zápasov, Lenže nie je to len futbal. Iba o futbale, hoc aj totiž mladí prichádzajú za futbalom. Máme tu množstvo od podujatí, ktoré sprevádzajú tento turnaj. Kvízy, hry, e, spoločné, e, spoločné jedlo, predstavenia divadelné, vytváranie teda priateľstiev medzi mladými, malé workshopy, kde možno hovoriť o Európe, sú tu dve, dve, dve ihriska, takže naraz môžu hrať maximálne 4 týmy. Je to pre nich, ehm, zdá sa im len e, futbalový turnaj, ale je to teda pre nás tu, tu, tu projekt európsky. Toto sú workshopy, ktoré sa odhrali za posledné roky, kde v materských jazykoch e, e, komentujú podujatie jednotliví Európania A čo je tiež dôležité, že tento e, víkend sa v tej dedinke Gratwein e, odohráva komunikácia. Tento Social e, Soccer Club, projekt 13-ročný, vytváral množstvo tradície hier, ktoré, ktoré zostáva. Týmy napríklad nemecké a belgické, ktoré tu vznikli, zostali spolu a hrajú na mnohých iných podujatiach v Európe Takže je to akoby, dá sa povedať, ten e, dominový efekt, e, ktorý ten, ten multiplikačný efekt sa prenáša i na iné víkendy, iné podujatia. Takže toľko. Ďakujem. Ďakujem a blahoželám. Ja mám e, podobnú skúsenosť z, Talianska s týmto spoločenským futbalom. Je zaujímavé, že aj v iných krajinách existuje niečo podobné. My sme dokonca vo výbore mali aj vypočutie, ktoré sa týkalo toho, ako vďaka týmto športovým podujatiam možno e, viac e, lepšie integrovať ľudí, vytvárať priateľstva a začleniť aj ľudí, ktorí majú určité problémy. Takže e, futbal je možno len zámienkou, ale tá podstata je hĺbšia a ide o integráciu mladých ľudí. A teraz dám slovo. Určite budú teda aj otázky, e, ale tie pôjdu až nakoniec. Takže víťaz teraz bude mať slovo. E, je to Luxembursko, tento rok je to Luxembursko, áno? Allora, tre premi, cioè tre... Eh, Takže tri skupiny uh, boli uh, na treťom mieste, ja som si myslel, že, myslel, že boli tretí, štvrtý a piatý. Takže uh, ďalšia, tretia cena je, uh, patrí Cypru, uh, Entrepreneurship uh, Solution Against Unemployment, uh, máme tu um, jednoho z autorov. Máte slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste nám dali príležitosť prísť vám predstaviť náš projekt. E, projekt sa volal Podnikanie, riešenie proti nezamestnanosti. Bol to projekt z roku 2014 a bol kofinancovaný z programu Youth in Action. Kto vlastne sme? Náš mládežnický klub bol založený v roku 1998 ako mimovládna nezisková organizácia v malej dedinke na Cypre. Išlo vlastne o malú skupinu priateľov a snažili sme sa eh, získať právomoci a dať právomoci aj mládežníckému klubu a mladým ľuďom v dedine. Našou víziou bolo dať e, právomoci e, mládeži tak, aby sa mladí ľudia stali právovlatnými členmi spoločnosti a aby sa mohli potom prepojiť s Európou a s celým svetom. Výťazný projekt, e, ako k nemu došlo, v podstate išlo o vytvorenie alternatívnych a inovatívnych nápadov, ktoré mali riešiť nezamestnosť mládeže v Južnej Európe. No a pokiaľ ide o metódu, používali sme odporúčania zo štrukturovaného dialogu z predsedníctva Španielska, Maďarska a Belgická naši partneri boli iné mládežnícke kluby z Cypru, potom to bola mládežnícka podnikateľská sieť e, z Grécka, potom sme mali takisto partnerov z Talianska, z Chorvátska a z Rumunska. E, partneri e, prišli na základe miery nezamestnanosti mládeže v ich krajinách Takisto sme sa snažili spolupracovať s organizáciou, ktorá má takú istú situáciu ako my v našej malej dedine, kde je vysoká nezamestnanosť hlavne mladých ľudí. Dobre, ja by som chcel pokračovať eh, tým, že poviem niečo o metodách, ktoré sme používali pri eh, projekte. Najprv sme požiadali účastníkov, aby sa sami ohodnotili, žiadali sme ich, aby nám povedali, aké sú ich ambície, eh, kto je ich vodcom, čo chcú robiť, aké rizika sú ochotní podstúpiť. Potom sme e, ich požiadali, aby využili svoju inovatívnosť a kreativitu, aby prišli s novými nápadmi, aby pripravili akčný plán a potom e, pripravili plagáty, reklamy alebo čokoľvek iné, čo by chceli prezentovať. No a potom to prezentovali a to pred malým publikom. Z tohto seminára vzýšli niektoré nápady, ehm, napríklad parkoviskami, miesta na parkoviskách, potom ehm, to bola pomocka e, pre kľúče, niečo, čo sa pripínalo na kľúče a pomohlo vám to potom nájsť e, kľúče. No a potom ďalej to bola webová stránka, kde sa dalo písať, čo sa vám páči, no a potom ste si mohli nájsť priateľov, alebo ste si e, mohli nájsť partnera, ktorý mal rovnaké záujmy ako vy. Potom sme sa pýtali účastníkov aj na nezamestnanosť a sociálne vylúčenie a pýtali sme sa ich, či sa domnievali, že keď sú nezamestnaní, môže sa im stať, že budú vylúčení zo spoločnosti, povedali, že áno, pretože ak nemáte prácu, ste doma, nemáte peniaze, takže nikam nechodíte a ste sám doma a osamele nič s tým nerobíte. No a potom títo ľudia už ani nemajú tú seba dôveru, aby sa snažili nájsť si prácu. Potom sme sa ich pýtali, ako bojujú proti nezamestnanosti. Požiadali sme ich o zlé praktiky. Povedali nám, čo sa vlády v ich krajinách snažili robiť. Niekde vlády e, dávajú ľuďom peniaze, takže potom mohli pracovať 6 mesiacov. E, potom v iných krajinách majú niečo ako nejaké banky. No a potom sme sa ich zase pýtali na eh, dobré praktiky, aké sú dôsledky nezamestnanosti v každej krajine. A tu sú niektoré eh, výsledky, ktoré uvádzali účastníci. Chceli sme si vymeniť skúsenosti v tejto oblasti a povedali, že sa im podarilo vybudovať e, tvorivého podnikateľského ducha, e, podporovať spoluprácu medzi ľuďmi, vytvárať nástroje a zručnosti pre trh a podporovať mobilitu, osobnú dynamiku. Hlavnou myšlienkou projektu bolo, aby mladí ľudia sami sa snažili nájsť spôsoby, ako vybrnúť z nezamestnanosti, ako byť viac tvoriví a inovatívni. A motom tohto projektu bolo, ak si neviete nájsť prácu, tak si ju vytvorte. A na konci projektu sme im dali aj nejaké nápady, týkajúce sa možnosti v Európe, čo dáva Európa mladým ľuďom, ako je napríklad Erasmus plus Erasmus pre mladých podnikateľov, Jobs, eh, Youth Guarantee a účastník z Chorvátska nám povedal aj o projekte, ktorý zaviedol bohatý podnikateľ a dával peniaze mladým ľuďom, aby sami prichádzali s projektmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a blahoželám vám. Skôr než schválime veľmi zaujímavú správu nášho kolegu o politike zručnosti pre boj proti nezamestnosti. Chcem povedať, že súhlasíme s vašim projektom. Nie. Takže teraz e, Španielsko. E, projekt Španielska sa volá Info Actualidad e, Jorge Chaňavera a Kristína Versia. Máme ich tu, prosím, máte slovo. Sorry. Buenos días a todos. Želám vám všetkým dobrý deň. Dobrý deň pani predsednička. Ďakujem, že ste nás sem pozvali. V prvom rade by som chcel hovoriť o tom, čo je tento Infadolabin. Je to škola pre novinárov a je to dosť ironické, že žurnalistická škola nemala online noviny, kde eh, by študenti žurnalistiky eh, si mohli precvičovať eh, to, čo budú robiť v budúcnosti. A samozrejme, nechceli sme hovoriť iba o Madride alebo o našej univerzite. Potrebovali sme európsku víziu. V podstate to bola výzva pre Európu. V posledných troch rokoch sme vytvorili sieť e, korešpondentov Erasmu. Áno, zlyhala nám komunikácia. Takže sme boli prítomní v 30 európskych mestách posledných troch rokov so 60 korešpondentmi. V podstate toto bola veľmi praktická škola pre študentov žurnalizmu. Prepašte, máme tu problémy s technikou. Takže nejde o to, že by sme iba písali články, nie, my aj opravujeme tie noviny, upravujeme ich, v podstate fungujeme ako normálne noviny čo tvorí náš základ? Toto je mapa, tu všade sme mali korešpondentov od Grécka až po polárny kruh. Takže v zásade pracujeme na tejto báze korešpondentov. Chceli sme mať vlastnú víziu, nielen európsku víziu. Mali sme 60 novinárov, ktorí prinášali štandardné správy, ako bola napríklad smrť Margaret Thatcherovej a tak ďalej. Ale prinášali správy aj o veciach, o ktorých sa nehovorí v mainstreamových médiách. Robili sme rozhovor s švajčiarským policajtom. Jednoducho sa ukázalo, že tam boli veci, o ktoré majú Európania záujem a v podstate nám to dávalo pocit, že sme v Európe zjednotení. Ďalšia zásadná časť nášho projektu bola Erasmus Out. Všetci účastníci z Erasmu o, si hovorili, bože, aké to tu bude v Bruseli, prídeme sem, aká to bude verejná doprava. No a bola tu sekcia, kde korešpondenti dávali isté typy, kde e, ísť nakupovať, kde ísť na večerok v Ríme a tak ďalej. V podstate to bola taká pre, príručka e, pre prežitie. V Erasme ide samozrejme o študovanie, ale nezabúdajme aj na cestovanie a preto sme pripravili aj akýsi Eurotrip. Tu hovoríme o tom, ako sa tu cestuje, ako sa dá dostať z Paríža do Bruselu za euro a tak ďalej. Boli tu mnohé e, príbehy. Pri cestovaní ide o to, že spoznávate nových ľudí. Celý čas sme sa snažili byť objektívni, ale samozrejme nie všetko je úžasné v Európskej únii. Musíte hľadať aj tie temnejšie miesta. A tu sme mali napríklad e, lekcie o integrácii v Európe, alebo sme tu mali stĺpček e, od pána Fonseku, ktorý vedie kanceláriu Európskej komisie v Španielsku, v Madride. A prepačte, celé sa to nejako domotalo. Musím eh, ale stále rozprávať, pretože za chvíľku mi dojde čas. No a potom sme mali zvláštne vydania, ak ich môžem takto nazvať. Tu išlo o 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Korešpondenti písali o zvláštnych udalostiach, zvláštnych podujatiach. Mali sme tu napríklad e, článok o pražskom mesiarovi, ale my sme na tom spolupracovali s inými fakultami, napríklad s fakultou e, sociálnej práce. Bolo zapojených 9 rôznych univerzít, všetky sa stretli v Madride. Zobrali sme ich teda do najväčšieho zlepeného mesta v Európe, to je Madrid. No a hovorili sme napríklad o finančnej kríze. My sme sa podelili s ostatnými Európanmi aj o to, ako pracujeme v Madride, ako sa dá dosiahnuť integrácia eh, podľa našej mienky. Toto bol zase projekt o euroskepticizme Nehovorili sme iba o tom, že Európa to je iba kríza, akí strašní sú európsky poslanci. Nie. E, musíme predsa hovoriť aj o dobrej stránke Európy. Musíme hovoriť o integrácii. Ide tu o mier, ide tu o spoločnú polnospodárskú politiku a tak ďalej. A to je vec, ako musíme spomenúť. Bojovali sme proti euroskepticizmu Samozrejme, všetko, čo sa urobí v Bruseli, nie je fantastické, ale e, musíme informovať nestranne mladých ľudí, aby si vedeli vytvoriť vlastný názor. Chceme informovať o Európe z Európy. A dostávame aj spätnú väzbu od študentov na Erasme. Prichádzajú k nám na fakultu a hovoria nám, aký je život v Madride, ako vnímajú život v Španielsku. Je to ustavičná výmena názorov a to nám pomáha lepšie chápať európsku mentalitu. Každý by mal mať iný názor. Nemusí mať všetci rovnaký názor, ale všetci sme Európania. Prepačte eh, technické problémy. Tu prima cosa che farò. Ja určite v prvom rade e, dám na svoje webové stránky odkaz na e, túto vašu prácu. Ďakujem vám za e, túto vynikajúcu myšlienku. Určite bude mať aj v budúcnosti veľa priestoru. A teraz dám slovo víťazom prvej ceny Kelly 1 Richard Legay Real Time WW1 toto je názov toho, eh, toho projektu. Prosím, vysvetlite nám, o čo ide. V prvom rade eh, by sme chceli povedať, že je pre nás obrovskou cťou, že sme tu dnes. My sme tu dnes eh, ako zástupcovia našich spolužiakov a priateľov, ktorí sa zúčastnili projektu. Toto je príklad toho, čo sme urobili. My sme tu porozprávali príbeh na našom účte na Twitter. Ide o príbeh Veľkej vojny. Niekedy presne v ten istý deň, aj presne v tom istom čase e, sme e, tu uvádzali, ako žili zdravotné sestry, ako žili vojaci pred 70-80 rokmi e, hovorili sme tu aj o vojne v Srbsku, teda pred 100 rokmi. Začali sme tweetovať o tom výročí vojny na Balkane a takisto sme eh, uvádzali správy o Versajskej zmluve. Aby sme mohli písať všetky tieto správy, potrebovali sme dôležitý tým. Chcem sa poďakovať e, všetkým súčasným, minulým a budúcim študentom, ktorí pochádzajú zo všetkých kútov Európy a pracovali budú pracovať na tomto projekte. Odraža to náš cieľ. A to je e, priniesť nový spôsob rozprávania o Prvej svetovej vojne, priniesť novú perspektívu, e, v ktorej záleží na každom človeku bez ohľadu na jeho pohlavie, krajinu pôvodu alebo spoločenský pôvod. E, tu sme uvádzali správy alebo jednoducho iba pripomienky. Náš projekt vybudovaný na Twitteri. E, sú tu vopred pripravené tweety, ktoré e, každý deň prinášajú správy o podujatiach, udalostiach, obrázky, veci, ktoré sa stali pred 100 rokmi. Všetky tieto tweety napísali študenti E, dejín e, Európy. E, takto prinašali príbehy ľudí, ktorí žili počas Prvej svetovej vojny. Tieto tweety sa dostávali ku všetkým fanošikom a priateľom. Cez Twitter sme sa podelili o mozaiku príbehov. Sociálnej siete nám umožňujú byť spojení s desiatkami, tisíckami našich fanúšikov. Viac ako tisíc tweetov sme uverejnili, odkedy začala celá táto aktivita v roku 2013. My uverejňujeme tri tweety denne. Hoci e, tu máme obmedzenie 140 znakov, e, to nám zase umožňuje byť veľmi tvorivý a presný. Človek by si pomyslel, že takáto platforma nie je vhodná pre náš projekt, ale študenti dejiny vedia, že e, to, čo študujú, súvisí aj so sociálnymi médiami. A aby sme mohli e, ilustrovať e, naše témy, spolupracovali sme s platformami ako je Európane a s ľuďmi na celom svete. Toto je napríklad obraz, ktorý je podstatnou časťou nášho projektu, pretože e, my sme e, preskúmali veľa listov, e, veľa pohľadníc, osobných účtov a tieto zdroje sú naozaj veľmi zaujímavé pre našich čitateľov, pretože prinášajú vojnu očami ľudí, ktorí žili v tom čase. A naši fanúšikovia teda môžu sledovať, aká bola vojna na emotívnejšej úrovni. Prepačte. Dobre, takže toto je propagandistická pohľadnica je z Veľkej Británie, ale máme takéto príklady z celého sveta. Máme aj ruské, nemecké, francúzske. V zásade každá krajina E, ktorá bola zapojená do vojny, prinášala e, takéto posolstva pre ľudí, aby teda bojovali. E, jednoducho, bez ohľadu na jazyk, to posolstvo bolo rovnaké. To nám ukazuje, že aj v konflikte máme mnoho spoločných znakov. Takže existuje niečo ako spoločná európska história. Toto je uh, E, Chodiací krík, to je vojak e, v kamufláži. Toto sme sem dali pre vzdelávacie účely. A táto téma je dosť zaujímavá, pretože je to napríklad príbeh, ktorý sa stratil v roku 1917 e, sa v Francúzi e, snažili zakamuflovať Paríž, chceli vytvoriť falošný Paríž, aby nepriatelia zbombardovali e, nie pravý Paríž, ale ten falošný Paríž. A toto je príbeh, ktorý už bol zabudnutý a my sa snažíme oživovať takéto zabudnuté e, príbehy. Ďalej. projekte chceme ukázať každý aspekt vojny E, ide síce o virtuálnu realitu, ale je pravdivá a stala sa presne pred 100 rokmi. E, Prináša súčasníkom minulosť a snaží sa ukázať každý aspekt ľudského života. E, napríklad vtedy sa nedalo eh, piecť eh, tak, ako eh, bolo potrebné, pretože cukor bol veľmi drahý a Nemky, Rakúšanky a Francúzsky si už nemohli obliekať drahú módu, pretože nebola k dispozícii. Jednoducho sme tu poukazovali na tie najdrobnejšie veci. Jednoducho sme projekte chceli ukázať, ako sa žilo v rozdielnej Európe pred 100 rokmi, aby sme pochopili, aké to je žiť dnes miery. Ďakujem veľmi pekne. Many, many Výborne. Ďakujem veľmi pekne za tento projekt a za vašu zaangažovanosť. Viem si predstaviť eh, aké je dôležité, aby dnešní mladí ľudia emocionálne pristupovali aj k tomu, čo sa stalo v minulosti. Pritom tu máte aj historický prístup. Je to naozaj veľmi zaujímavé a využívanie Twitteru pre tento účel je veľmi inovatívne. Dúfam, že budete pokračovať eh, vo vašom projekte. Viem si eh, predstaviť, že tento projekt neskončí tak skoro, že bude uh, pokračovať, pretože e, tá vaša starosti ste sa do toho pustili, je naozaj veľmi dobrá. Ja by som ešte chcela povedať, kým dám slovo kolegom, že dnes skutočne máme taký deň, ktorý je veľmi harmonický v podstate, pokiaľ ide o program nášho rokovania, lebo e, budeme hovoriť o politike zručnosti na boj proti nezamestnanosti mladých a e, o výučbe o Európskej únie na školách. A to je v podstate všetko prepojené, si myslím. A ďalšia, tretia dôležitá téma e, sa týka medzikultúrneho dialógu a tých vzdelávacích víziev, ktoré z toho plynú ja si myslím, že by ste tu aj na tomto mali um, participovať, lebo určite váš príspevok môže byť veľmi dôležitý. Ja teraz dám slovo kolegom, ktorí chcú uh, položiť otázky. Äh, Ďakujem srdečne všetkým laureátom, ktorí tu dnes sedia za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli a dúfam i ďalej budú e, odvádzať. Vedela by som si predstaviť, e, aké ťažkosti asi mala porota stanoviť poradie tých, tých laureátov a že sme mali tri tretie miesta tento rok. No už tak to samotné ukazuje, aká ťaž, aký ťažký bol ten výber. Každý z tých projektov e, dnes predstavený považujem za gen, dokonalý pokrývajú rôzne oblasti, ale hlavne ukazujú, že pri všetkých problémoch, ktoré dnes e, v Európe máme, pri celej e, celoeurópskej skepse, e, ktoré, ktorú tu máme, že je tu množstvo mladých ľudí v Európe, ktorí spolu s ľuďmi z iných štátov pracujú alebo chcú pracovať na tom, aby táto Európa bola lepšia mm, pre život budúcnosti. Práve ak sa chceme pozrieť do minulosti, do situácií, do situácie, ktorú Európa zažívala, bieda, mm, núdza, čo to znamená nielen pre štáty ako také, ale pre celkom obyčajných ľudí žiť v takejto situácii. Uvedomiť si to, čo sme za posledných 70 rokov dosiahli v tejto EÚ. Nikto z, si dnes nevie predstaviť, čo to vlastne znamená ukázať pás na hranici a možno nebyť e, nakoniec ani pustený ňou prejsť. nepoužiť určitý jazyk, pretože to je jazyk e, nepriateľa. Sme tak veľmi vydesnili, že jednoducho na to nikto už nemyslí a preto je dôležité pozrieť sa späť, uvedomiť si, čo sme všetko už dosiahli, e, pozrieť sa, čo ešte ostáva urobiť. To je takisto e, naš, naša nutnosť zaoberať sa práve nezamestnanosťou mladých, motivovať ich, aby veci, veci e, sami uchopili do rúk. Čo môžeme sami urobiť, aby sme zlepšili svoju situáciu. Nielen vždy čakať na to, že iní pre nás čosi urobia. Takéto projekty sú teda pre nás naozaj e, vynikajúce. Erasmus Plus je jedným z najväčších výdobytkov tu v e, parlamente. A mňa teší, že sa nám podarilo to na to nadviazať získať, dúfam, viac prostriedkov pre budúce obdobie. Čo to znamená pre budúcnosť Európy? Hovorí sa tu o, aj o dominovom efekte. E, určite e, je tu potrebná veľká vďaka e, keď sa pozriem na tú angažovanosť, tak je to určite e, dobrý signál pre budúcnosť Európy. Ďakujeme pekne, Petra. Teraz e, ďalšia rečnička, potom Helga Trupel. Ďakujem pekne, budem hovoriť veľmi krátko o svojej správe, ale iba chcem povedať, aké je to pre mňa potešenie, že tu môžem byť a že tu môžem zastupovať Európu. Som zo severozápadu, ale cítim sa veľmi európsky. Videla som čo všetko robia mladí ľudia. Pocitila som veľkú nádej. E, ide o občianskú cenu a mám tu aj jedno zo svojich výťazov, jedno zo svojich alarátov, je to Jafarm. A vyhral cenu, robí inšpirujúcu prácu, e, robíte naozaj vynikajúcu, inšpirujúcu prácu a je to práve budovanie sietí, ktoré búra hranice a umožňuje mladým ľuďom, aby sa dali dokopy. A sú to tie spoločné obavy, ktoré ich spájajú. Tieto spoločné obavy sú dôležité rovnako ako kritická analýza. A chcela by som vidieť vaše projekty rozbehnuté aj v mojej krajine. Máme problém s vodou, pretože sme ostrov a vidím tu oveľa väčšie prepojenie eh, medzi ľuďmi, ktorí sú na pevne, než ľuďmi, ktorí sú na ostrove. A naozaj potrebujeme vaše projekty, aby sme prekonali tú vodu, ktorá nás delí. A Jaffa robí neskutočnú prácu, naozaj. A my európsky poslanci naozaj nevieme, ako e, si poradiť e, s dopravou Bruseli, takže veľmi by som si chcela vypočuť aj váš projekt, ako to riešite vy. A e, dnes ráno to bol naozaj veľký problém pre nás s tou dopravou. Naozaj nás e, zaujíma, e, čo nám môžete poradiť e, ako študentský poradca. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že bolo naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si vás, pretože ste preukázali veľkú oddanosť európskej minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Išlo tu o naozaj rôzne uhly pohľadu, rôzne záujmy a to sa mi naozaj páči, pretože takto vidíme plný obraz európskych príbehov, európskej zaangažovanosti. A e, touto cenou Karola Veľkého pre mladých ste mali možnosť stretnúť sa s inými mladými ľuďmi a vymeniať si s nimi názory. A to je obrovská výhoda. A to bol jeden z cieľov, o ktorý nám išlo. Som naozaj veľmi rada, že sa nám to podarilo. E, chcela by som sa od vás všetkých dozvedieť, aj niečo o histórii vášho projektu. Odkedy ste začali pracovať na tom projekte, e, kedy ste sa e, rozhodli uchádzať o cenu Karola Veľkého. To by som e, chcela vedieť, aké bolo zázemie vášho projektu. Možno by ste nám o tom mohli povedať trošku viac a ako ste sa rozhodli uchádzať o túto cenu. Ďakujem. Dobre, takže ešte sa niekto hlási o slovo? Ak nie, tak to by chcel odpovedať. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa o týchto projektoch viac, aj o súčasných projektoch. Zasa, že všetci chcete rozprávať. Áno, nech sa páči. OK. Eh, en, en el caso del proyecto español, nuestro proyecto Infactualidad, una llamada a Europa, No. Dobre, v prípade uh, nášho španielského projektu Infoaktualitat uh, e, by som sa povedal, že sme začali v oktobri 2012 úplne jasnou predstavou. Chceli sme informovať Európu, ale vtedy sme nevedeli o existencii ceny Karola Veľkého pre mladých. Robili sme to preto, že sme sa chceli venovať e, žurnalizmu a uh, boli sme nadšení pre projekt Európa. Uh, zlepšovali sme našu webovú stránku, rozširovali sme svoj tým, teraz nás je 140. A 400 študentov žurnalistiky bolo zapojených do tohto projektu v priebehu posledných troch rokov. Takže to som práve hovoril Kristine a kolegom, že táto cena je vlastne blahoželanie za to, čo robíme. Samozrejme, ešte máme čo robiť. E, mnohí ľudia tu ešte kritizujú Európu a myslia si, že mnohé rozhodnutia v Európe sú nesprávne. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Arlis? Pokiaľ ide e, e, o náš futbalový turnaj, už sa koná 16, 13 rokov a táto cena Karola Veľkého, náhodou sme ju zbadali na, na internete, a pripúšťam, že sme si v každom prípade uvedomili u tejto ceny, že to nie je len e, cena pre ten turnaj, ale pre tú európsku dimenziu, ktorú máme. Nemyslím si, že sme si za tých 13 rokov uvedomovali, čo môže mať takáto vec, ak takýto projekt, aký môže mať dopad. A táto cena takisto pomáha k tomuto uvedomovaniu a uznaniu tej našej práce a to nás teda samozrejme veľmi, veľmi teší. Ďakujeme. No a pre nás e, e, 2013 bolo možnosť e, výstavu v Luxembursku po, k výročiu storočníci vojny. My samozrejme ako e, historici sme sa snažili urobiť čosi sami Premýšľali sme o tom od roku 2013 a potom sme začali e, robiť tie tweety. V zásade však pred touto cenou sme mali e, dočinenia s veľa skepsov. Hovorili si, tweetovanie to je také lahunké. E, stará, vzdialená téma, táto vojna. Ale až potom keď sme vyhrali e, e, túto cenu, sme získali pozornosť e, na domácej scéne a získali sme aj viac, viac sledovateľov z Kanady, z e, Spojených štátov, teda nie, nie Európanov. Táto cena nám v tomto veľmi pomohla v každom prípade. Ďakujeme. Nech sa páči ďalší. Ďakujem. Táto myšlienka eh, bola vlastne o tom, že eh, existovali v európskych programoch, teda že existovala táto potreba. Zúčastňovali sme sa programov už 5 rokov, ale 25 programov sme vlastne za, e, zažili, ktoré postupovali proti nezamestnanosti e, mladých. A to je ten problém Európy, ako sa dá ľahko rozpoznať. A samozrejme, že jednotliví úradníci a zodpovedné osobnosti z minulosti e, sa s nami kontaktovali a samozrejme sa tu odohrali i ďalšie iniciatívy, pokiaľ ide o e, zamestnanie mladých. E, cena Karola Veľkého nám bola už známa, pretože v roku 2010 sme už jedenkrát sa zúčastnili a jednu cenu sme už vyhrali, takže sme vedeli, o čo išlo. Ďakujeme. Ešte raz teda e, vám všetkým e, chcem poblahoželať. E, želám vám všetko dobré do budúcnosti, veľa úspechov. Veľmi radi by sme pokračovali v dialogu s vami. Normálne je tomu tak, že po udelení ceny e, kontakt s parlamentom e, veľmi nepretrváva. Nám by však, nás by však potešilo, keby sme mohli pokračovať, keď nám chcete niečo oznámiť, e, keď chcete, aby sme sa na niečom zúčastňovali. Veľmi nás to zaujíma. Chcem poďakovať vám všetkým, Francis Goodman, takisto, pretože vidíme, že je to dobrá skúsenosť že to podporuje medzi iným teda aj e, e, e, informačná kancelária Európskeho parlamentu. Doteraz táto cena nebola taká známa. Takže my máme povinnosť skutočne oboznámiť verejnosť s tým, čo ste urobili ak toto vyhral. Ďakujem vám ešte raz. Solo momento. Len chvíľočku, prosím. Bene, allora. Dobre, takže teraz e, máme výmenu e, názorov o správe e, kolegu Dragiča a je to veľmi zaujímavá správa, ktorá sa týka práve výučby o Európskej únii v školách. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá téma, ktorá určite bude zaujímať aj mladých mm, bolo by veľmi dobré mať e, otvorené komunikačné kanály práve e, s rôznymi združeniami mladých e, ľudí. 12. novembra bude pán spravodajca hovoriť a 11. januára 2016 sa bude hlasovať. Takže kolega, máte slovo. Thank you, president. Ďakujem pani predsednička, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel eh, privítať eh, túto iniciatívu o učení o EÚ eh, v škole, pretože toto publikum je obzvlášť relevantné v dobe, keď Európska únia čelí rôznym E, výzvam, ako je narastajúci euroskepticizmus, nedôvera v inštitúcie, v Európsku úniu, nárast populizmu, xenofóbie, e, hrozby pre základné práva a demokraciu v dôsledku teroristických útokov a priepasť medzi EÚ a Eh, občanmi, eh, lebo je EÚ často kritizovaná za demokratický deficit a eh, ľudia čoraz menej cítia spolunáležitosť s Európskou úniou a majú aj obmedzené mm, vlastne vedomosti o Európskej únii ako takej vrátane mladých ľudí, čo je pre nás najdôležitejšie. Eurobarometer eh, z roku 2014 ukázal, že 7,1 európskych občanov eh, má pocit, že nie sú dobre informovaní o eh, Európskej únie. 40-40% má pocit, že nechápu dobre, ako Európska únia funguje. A za týchto okolností sa nemožno čudovať, že sa Eh, občania vzdialujú európskym politickým projektom a sú čoraz viac euroskeptickí a vnímajú demokratický deficit v rozhodovaní Európskej únie. Európsky občania eh, sa nemôžu zapojiť do demokratického eh, života Európskej únie, ak len 4,61% a len 27,8% mladých e, v roku 18 až 20, vo veku 18 až 20 roko, 24 rokov e, prišli k voľbám. Ehm, to je najnižšie e, percento od roku 1979. Takže Občanov treba lepšie informovať, aby sa viac zaujímali o európske projekty a vzdelávanie v tomto rozhodujúce. Ciele zahrňajú aj ciele vzdelávania zahrňajú aj prípravu ľudí na aktívny život v integrovaných spoločnostiach. Posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní môže lepšie prepojiť EÚ a občanov. Toto nie je nič nového, už je to e, na programe e, Európskej agendy od roku 1976, keď sa prijala e, stratégia pre vzdelávanie 9. februára 1976 na stretnutí komisie a rady sa to rozhodlo. Maastrichtská dohoda v roku 1962 vytvorila právny základ pre činnosti položil základ pre činnosti e, Európskej únie e, v tejto oblasti. Bol to článok 49, dnes je to článok 165. Ide tu aj o e, výučbu a šírenie európskych jazykov a podporovanie mobility študentov a učiteľov, ako aj o spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. A Ide aj o rýchlejšiu výmenu e, o vzdelávacích systémoch v jednotlivých e, európskych e, štátoch, výmenu mladých ľudí a prípravu mladých ľudí na demokratický život v Európe. Od roku 1976, keď sa prijal ten akčný program, sa prijalo veľa iniciatív, programov a vznikli iniciatívy na ďalšie posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní. Európska únia a má svoju stratégiu 2010-2018. V marci 2015 e, takisto prišla deklarácia e, ministrov vzdelávania, potom prišiel program Erasmus+, Plus, e, Parížská deklarácia, toto všetko sa týka vzdelávania. Toto je veľmi, toto ob, tento, táto oblasť vzdelávania je veľmi komplexná a presahuje rámec Európskej únie. Táto správa sa zameriava na jeden aspekt e, celej problematiky a to je učenie o Európskej únie e, v škole. Vychádzame z toho, že vzdelávanie by malo vybaviť e, žiakov pochopením toho, ako Európska únia funguje a schopnosťou kriticky uvažovať o európskych záležitostiach. Na tom je vlastne založená integrácia a e, na pochopení toho, ako Európska únia ovplyvňuje ich život v ich e, krajinách e, a ako vlastne to všetko má vplyv na integráciu ľudí do života v Európskej únie aj na glo- v globálnom meradle. Takže toto je taká nová dimenzia výužbových programov. Určite by sa mohlo urobiť ešte viac napríklad vo vzdelávaní učiteľov, výužbových programoch e, a e, oblasti e, učebníc, lebo teraz je celá vec pomerne fragmentovaná a roztrieštená a nezohľadňuje sa, nezohľadňujú sa komplementárne aspekty. Takže treba zabezpečiť, aby sa učitelia vzdelávali ďalej v tejto oblasti, aby sa nespoliehalo len na to ich východiskové e, vzdelanie. A treba toto všetko prispôsobiť jednotlivým vekovým skupinám a záujmom e, študentov. E, mala by sa, mali by sa využívať interaktívne metódy, E, priamo pri výučbe, aby si e, žiaci lepšie uvedomovali, ako Európska únia ovplyvňuje ich každodenný e, život. Treba rozvíjať sociálne kompetencie a tu chcem zdôrazniť potrebu uznať, že takéto kompetencie sú dôležité vo formálnom vzdelávaní a treba vytvoriť užšie väzby medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. My máme možnosť, ktoré ponúkajú európske programy v oblasti vzdelávania kultúry Erasmus+, Europe for Citizens a Creative Europe. Tu ide o podporovanie jazykových schopností, aktívneho občianstva, kultúrneho povedomia a medzikultúrneho pochopenia. A tu chcem zdôrazniť e, finančnú podporu a prístup k mobilite, ktoré sú e, nesmierne dôležité, aby tieto programy mali pozitívne výsledky, a pokiaľ ide o zapojenie občanov do aktívneho života. A máme tu aj pracovný program implementácie Erasmu+, e, v nadväznosti na Parížskú deklaráciu. Ide najmä o posilnenie účinkov e, Erasmu práve v rozvíjaní aktívneho e, občianstva, sociálneho začlenenia, a mm, dôležitá je podpora e, občianských spoločností. Potom tu máme e, program e-twinning, School Education Gateway a ďalšie. Toto sú všetko možnosti na výmenu e, študijných materiálov, pokiaľ ide o lepšiu výučbu o Európskej, únie, o Európskej únii v škole. Takže e, treba pracovať na tom, aby sa zlepšil prístup k aktuálnym študijným materiálom. E, treba pritom využívať aj európske siete, a to v maximálnej možnej miere, e, na výmenu osvedčených postupov toto, sú, toto je len niekoľko myšlienok, ako posilniť učenie o Európskej únie v škole. Samozrejme dôležité a je aj výmena názorov medzi komisiou parlamentov, zainteresovanými stranami a to v rámci workshopu o učení o Európskej únie v škole. Ďakujem vám za pozornosť a rád si vypočujem názory ostatných na túto tému. Ďakujem. Toto je veľmi zaujímavá a ambiciázna prezentácia skutočne ambiciózna, pretože toto je téma, ktorá je ústredná, zaujímavá a má veľa aspektov, pokiaľ ide o začlenenie, medzikultúrne otázky a podobne. Je to od niečo otvorené aj nám, občanom, a je to veľká výzva. A preto som veľmi rada, že o tom hovoríme. Teraz Dám slovo kolegom, e, najmä tieňovým spravodajcom, ktorí sa e, chcú ujať slova. E, kolega, kolegyňa Maura a potom ďalší, ktorí sa hlásia o slovo. Pán kolega Maura, ďakujem. Pani predsedníčka, ja chcem len pripomenúť eh, na slova Žána Mone keď hovoril o úlohe EÚ, e povedal menovite, že nechceme spájať e, štáty, ale ľudí. A tu ide práve pre, o ľudí, o osoby. Chceme budovať mosty medzi nimi, medzi identitami e, je, je ojedinelých štátov, nad rámec štátov, prekračovať hranice štátov. Vzdelávacie programy majú práve tento cieľ, vychádzajúc z tejto premisy, ktorá je metodická i intelektuálna, si myslím, že je notvendy i že je nevyhnutné a Eh, hovoriť o všetkých tých, ktorí sa skrývajú za myšlienkami štátov. Európa vidí mnohé výzvy, napríklad e, eh, populizmus, nacionalizmus, ktoré sa vynorili. Tu sa e, koncentrujeme výlučne na vlastné záujmy. Potom ďalej tu ide aj o určitú neznalosť o možnostiach EÚ. To sa potom vníma aj ako legitímna možnosť Európa by mala medzinárodne byť e, globálnym aktérom, preto EÚ musí e, vstúpiť i do e, učebných osnov. E, to všetko by sa malo e, sprostredkovávať už na škole. Chcem poďakovať nielen za vysvetlenia, ktoré tu odzneli, ale tiež za stanovisko predrečníka, E, neviem presne vysloviť va- vaše meno. Pán Riči. Á, je to správne, pán Riči. Ďakujem v každom prípade vám všetkým za e, ambicióznosť, s ktorou ste sa e, do tejto úlohy spustili. EU v škole, Európa v škole, už tak to je nový východiskový bod. Pred rokmi Európska únia zverejnila štúdiu, kde chcela zohľadniť to, že táto otázka už po niekoľko rokov je v osnovách EÚ. Takže tu by sme naozaj mohli vytvoriť určitú európsku občianskú e, náuku, pomôcť si vytvoriť e, e, takéto povedomie jednotlivé práva, ktoré nám zaručujú zmluvy, by mali byť známe. A treba rozpoznať, že EÚ je spoločnosť hodnú od, ktorú zdieľajú e, mnohé milióny Európanov. Ďalší rečník. Thank you, Chairman. Well, as colleague... Ja sa takisto budem maximálne snažiť o konštruktívny prístup e, v rámci tohto výboru. Ale predsa len e, veľmi spochybňujem e, hodnotu tohto všetkého práve v súvislosti s xenofóbiou a extrémnym nacionalizmom Ja si myslím, že e, ľudia na tomto kontinente aj v Únii majú plné právo na to, aby boli skeptickí ohľadom mnohých aktivít Európskej únie. Lebo učenie o, EÚ v škole zatiaľ bolo učenie o tom, ako je Európska únia, aká je dobrá a to je práve podľa mňa ten základný nedostatok. Predsa len my sa musíme snažiť o tom, aby ľudia mali aj kritický úsudok, e, pretože takáto propaganda, e, ktorá e, líči všetko len v ružových farbách, nie je vôbec žiaduca. A snaha učiť ľudí, aby nemali kritický a skeptický postoj, je vlastne porušenie základných ľudských slobod a práv to, že sa ľudia naučia viac o Európskej únii a o tom, aká je fantastická, podľa mňa e, vôbec e, nevyrieši otázku e, postoja k Európskej únii a Európska únia nemá ani kompetencie diktovať členským štátom kurikula a obsah vzdelávania. A myslím, že tento aspekt E, takisto zdôrazňujú obe najsilnejšie strany v Spojenom kráľovstve. Takže áno, ja vítam možnosti e, členských štátov vymieňať si osvedčené e, postupy vo vzdelávaní, ale napríklad program Európa pre občanov nepredstavuje v žiadnom prípade podľa mňa osvedčenú prax, osvedčený postup. A Erasmus plus ehm, to je pozitívny projekt, ehm, s ktorým pravdepodobne asi všetci súhlasia s tým, že je užitočný, ale to, čo vy navrhujete, aby sa stalo s programom Erasmus, Erasmus Plus, je možno pre Britániu ďalším dôvodom odísť z únie. Predpokladá sa, že jedna forma nacionalizmu je dobrá a iná forma nacionalizmu je zlá. Čo je zlé na tom, že veríme e, v to, že naša krajina je dobrá, čo je zlé na takejto forme nacionalizmu. Takže my tu rozlišujeme medzi dobrým a zlým nacionalizmom. No ale keď sa pozriem, treba sa pozrieť aj na e, zvyšok sveta. E, vzdelávanie jednoducho nepatrí do e, kompetencií Európskej únie. Najmä nie v tej podobe, v ktorej sa to navrhuje a nemá to byť súčasťou e, nariadení a ani zákonov. S tým Spojené kráľovstvo nesúhlasí. Ďakujem za tieto úvahy. Kolega Maragal, prosím. Ďakujem pani predsednička. Myslím si, že treba využiť e, tú možnosť, ktorú nám svojou správou pán Riči vlastne poskytuje. Mali by sme presne vyučiť to, čo pán Dragiči povedal. Je nejaký problém e, s tlmočením? Pýta sa pani predsedajúca. Ako som teda povedal, e, zopakujem ešte raz. Bolo by dobré môcť využiť e, toto všetko až do najhlbších e, konsekvencií, to, čo nám pán Dragiči načrtol. Je dôležité, všetkým nám to leží na srdci, Erasmus je veľmi dôležitý. Nejde o to, či je to v nejakého ústava alebo zákon e, národných krajín. Nie je tu, nie je tu veľa e, hospodárskych e, podpor. Je to skromný európsky program. Má však obrovský multiplikačný efekt. To je tak povediať také prvé poučenie. To všetko však treba doplniť i ďalšími bodmi. Ide tu o európskych mladých, ide tu o e, deti a o vnukov e, mojich e, kolegov. <clears throat> Títo v budúcnosti by sa mali cítiť európsky, bez toho, že by bolo potrebných viac zákonov z parlamentov. Na druhej strane však nemôžu byť európskymi občanmi. Je tu však E, je tu síce ten projekt Európskeho štátneho občana, ale tie podmienky nie sú definitívne definované. A to je naša doplňujúca úloha. Takže toto všetko súvisí určite i e, s prekážkami z minulosti. Európska ústava, ktorú sme práve pred desiatimi rokmi chceli vypracovať, sme jednoducho sme ju nedostali. Ako keby Európa bola nejakým útočiskom, únikom. Práve tu sa môžeme opierať o vlastné, vlastné, vlastné dejiny. A to sa svojím spôsobom i deje. Nie je to však samé o sebe také výnimočné. Európa musí nájsť možnosť sa sama vysvetliť. To možno zapracovať do európskych osnov. Tie, tie európske dejiny, nemôže to byť e, e, nemôžu to byť dejiny výťazov nad porazenými. Malý proti veľkým, centrálny voči tým na okraji. Nie, nie. E, musíme e, hovoriť o vlastnej e, neschopnosti vysvetľovať katastrofy z minulého storočia, ktoré mali predsa tak, ktoré dopadli tak hrozne. Môžeme tak prispieť k tomu, aby žiaci veci pochopili a pomaly sa blížim k záveru, pani predsednička. Tu získávame mnohé signály v, e, momentálne v Európe Napríklad tu máme prípad Grécka. Európania chcú, aby, e, e, Gréci chcú, aby, aby, aby, aby Európa ďalej existovala. Ide o európske pozície, ktoré tu môžeme všetko vnímať Je to explicitný e, výkrik smerom k Európe. My Európu potrebujeme. Nie len e, voľný zväzok krajín, nie. Je to zjavné. Musíme to vedieť pretaviť do našich škôl, do vzdelávacích systémov. A to, a to je určite prístupy pána Dragičiho. A to musíme oveľa intenzívnejšie presadzovať. Grazie. Ďakujem vám. Ja veľmi oceňujem túto vašu reflexiu, e, ktorá je dôležitá pre začiatok diskusie. Pán e, Malinov, e, Demekakis a ďalší, máte slovo. It's really just the beginning of a... My sme len na začiatku celej rozpravy a určite táto rozpráva bude pokračovať aj po ukončení e, a prijatí správy. Treba rozlišovať medzi tým, čo pre Európu chceme a čo chceme vo všeobecnosti pre európsku budúcnosť a čo môžeme učiť v školách. To je niečo veľmi odlišného. Takže začneme obranou tej základnej myšlienky tohto, tejto správy, ktorá bola spochybnená my máme všetci problémy asi vysvetliť, prečo to robíme. Ako vidíte, aj v tomto výbore to nie je také jednoznačné. Poprvé, je tu určitý základný princíp, ktorý nachádzame vždy keď e, e, existuje nejaká organizovaná politická spoločnosť alebo spoločenské, e, politické spoločenstvo. A tu potom vyvstávajú isté veci, ktorým sa nemožno nikdy vyhnúť. A to je hlavne to základné právo hovoriť o Únii a takisto položiť otázku o učení o Európskej únii v školách. Každé takéto, každá takáto únia má právo e, učiť svojich občanov o tom, že ako únia je to projekt správny, dobrý pre občanov. V opačnom prípade akákoľvek únia, vrátane e, Európskej únie by nedávala zmysel, nemala by vlastne dôvod existovať. Ak teda nedokáže presvedčiť svojich člen, členov a svoje členské štáty o tom, e, že je pozitívna. Takže preto máme právo hovoriť v tejto správe z vlastnej iniciatívy o učení o Európskej únii v škole. Žiadna únia bez toho nemôže existovať. Čo môžeme ale mladých ľudí učiť? nesprávny prístup by mohol mladých ľudí skôr Únii vzdialiť. Únia by sa mohla stať pre nich niečím príliš abstraktným. A mm, to by šlo proti samotnej existencii únie. Domnievam sa, že to najlepšie je prepojiť hodnoty Európskej únie s históriou konkrétnych krajín. Domnievam sa, že Všetky členské štáty si môžu e, vyvinúť metodiku a prístup, ktorý môže vychádzať z historickej skúsenosti a dokazovať, že Európska únia je dobrá. Spoločný prístup pre všetky postkomunistické štáty napríklad tam určite je veľmi pádny argument aby to takto bolo o tom, ako Európska únia vyzerala pred e, rokom 1945 a po roku 1945, myslím, by sa mali ľudia učiť. Po druhé, mali by sme zdôrazňovať nie to, ako Európska únia funguje, lebo to je skôr už rovina politickej e, politológie. Ja som profesor politológie, viem, ako to učiť študentov, ale domnievam sa, že jediné priame prepojenie na mladých ľudí e, je na rovine ich e, práv a slobôd. A tu skončím, lebo ináč by som musel hovoriť o všetkom ostatnom a to by bolo veľmi dlhé. Takže špecifické prepojenie medzi úniou a e, históriou konkrétnej krajiny. Ide samozrejme o to, že tu máme dve až tri také základné koncepty alebo myšlienky o Európe, ale napríklad postkomunistické e, krajiny, všetky, majú určité spoločné východisko a tu práve treba hovoriť o právach a slobodách. alebo sa títo mladí ľudia narodili ehm, v Európe, modernej Európe a nemajú žiadnu predstavu o alternatívach. Takže E, treba im vysvetľovať, e, prečo únia vznikla a potom hovoriť aj o tých alternatívach, nie preto, aby sme ich vystrašili. Ale preto, aby sme im vysvetlili, ktoré práva a slobody Európa garantuje, ktoré by možno nemali, keby žili mimo Európskej únie. Takže história a slobody. Samozrejme je veľa ďalších vecí, e, ktoré môžu byť ešte užitočné. Ďakujem vám. Ďakujem vám za toto veľmi zaujímavé vyjadrenie. Toto je veľmi zaujímavá správa, skutočne veľmi výdatná, ale nemáme už veľa času, takže prosím dve minúty e, pre každého rečníka. Pán, eh, pán Diakonu, Gramatikátis a pán Svedrov. Prosím. Nu știu, Ďakujem veľmi pekne. Neviem, do akej miery tlmočníci dokážu pretlmočiť to, čo chcem povedať, či je to vôbec preložiteľné, ale my máme príslovie u nás, e, máme príslovie, ktoré hovorí, že Išlo o boj e, za mier, ale na záver všetci sú mŕtvi. A prečo vlastne hovorím o takomto príslovi? Už preto, pretože postupne v iných oblastiach, keď sa usilujeme vyriešiť napríklad e, globálne oteplovanie, tak to sa zväčšuje. Minimálne u nás v mojej krajine boj e, proti korupcii. Čím viac bojujeme proti korupcii, tým viac narasta. Mám bo- raz strach, že eh, eh, niekto eh, musí sa o to starať, inak by nemal plat. Inak by nebol zvolený. Ak nedokážu útožiť na Európu, nemať európske, protieurópske prejavy, ako by inak získali hlasy a z tohto pohľadu si myslím, že tento nástroj je rozhodujúci. Je to nástroj, ktorý nám umožňuje zaviesť základné pojmy o Európe, pojmy, ktoré nás zjednocujú. Tento európsky koncept znamená e, v princípe, že sú tu dôvody, sú historického, kultúrneho, geografického pôvodu. Je to e, osobitné je tu otázka. Všetci tí politici, ktorí e, vyhrávajú svoje hlasy rečniac proti Európe, vrátane e, v e, Spojenom kráľovstve, pochopili sme, že Spojené kráľovstvo sa skladá z jazykov mnohých iných európskych krajín, menovite francúzštiny. Žiaden Európan by nedokázal fungovať sám, E, izolovanie na tejto planéte. Je to výsledkom e, historickej evolúcie, zmesi s ďalšími e, priestormi mimo Európy a práve preto je Európa jednotným priestorom. Európania by to mali vedieť, aby deti pochopili, že byť Európánom je príslu príležitosťou. Ďakujem. Pán Gramatikakis, dve minúty. Budem e, sa snažiť byť veľmi stručný. Čas výrazne pokročil a e, tieto veci sú veľmi e, podrobne už diskutované v minulosti, ale optimizmus, ktorý majú mladiství, ktorí práve pred chvíľou vyhrali tú cenu, už tak to je pre Európu veľká nádej. Máme tu uh, je tu, máme tu finan, finančné výzvy, e, e, finančnú krízu a potom tiež krízu, ktorá nás všetkých e, spája s udalosťami teroristickými a tragika ďalej utečeneckej krízy. To všetko poznáme a určitou, určitú odpoveď nachádzame vždy vo vzdelávaní, v dejinách, v kultúre. Správa pána spravodajcu je veľmi dobrá, ale e, aj veľmi zložitá, pokiaľ ide o realistické ciele. Ide práve týmto smerom a práve v tomto ohľade samozrejme môžeme rozpoznať, aké ťažké je takéto vzdelávanie e, riešiť atraktívne. Myslím si, že postupovať musíme vpred a som k dispozícii kolegom na ďalšie vypracovanie. Ďakujem, ďalšia rečnička. Ďakujem za slovo. Budem veľmi stručná. E, pretože viem, že viem prezentovať svoju správu a je tu istá synergia medzi tou prácou, ktorú robíme a týmto. Really follow on from my colleague saying how wonderful the young people ale počúvala som kolegov. Myslím si, že z toho jasne vyplýva, že je dôležité poznať tých, tých, tých vynikajúcich, tých krásnych mladých ľudí, e, ktorí si zaslúžia, e, aby mali nástroje, takže ktorí si zaslúžia nástroje na to, aby e, mohli pracovať. A keď sa pozerám na Mm, svoju celú pracovnú kariéru, tak by som povedala, že ľudia v prvom rade potrebujú príklady osvedčených postupov, z ktorých sa môžu učiť a ktoré môžu meniť, rozvíjať a ku ktorým môžu pridávať niečo nové. Toto je niečo veľmi dôležité. A ja som vždy veľmi smutná, keď ľudia, ktorí sú napravo v, to, v tomto parlamente, sa cítia tak, tak eh, nepohodlne v Európe, pretože ja som Britka zo z, e, severozápadu, som Európanka, som žena, mám veľa identít, ale tie rôzne identity ma neobmedzujú, naopak dávajú mi ešte viac príležitostí a to si želám aj pre mladých ľudí a to chcem obhajovať tu v Európskom parlamente a takisto aj vo svojej vlastnej krajine. A ja som veľmi smutná, že moja vláda nedala Eh, v tom nadchádzajúcom referendu volebné právo ľuďom mladším než 18 rokov, lebo tu nejde o moju budúcnosť, ale tu ide o budúcnosť práve mladých ľudí, mojich eh, vnukov, detí a vnukov. Ďakujem. Ďakujem, Julie. A teraz, kým si vypočujeme eh, komisiu a pána mm, spravodajcu, dáme slovo kolegyni Šojdrovej. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že treba učiť o Európskej únii. E, to chcem povedať ako bod číslo 1. Žiaci sa musia dozvedieť o tom, ako fungujú inštitúcie Európskej únie. To a zda nikto nespochybne. Otázka je, ako sa má učiť o Európskej únii a to je nepochybne prioritou členských štátov. Európska únia nemôže nadiktovať učebné osnovy my tu v parlamente nemôžeme povedať a určiť, ako jednotlivé členské štáty toto majú robiť, ale chápem a rozumiem tomu, že našou ambíciou je koordinovať, vyslať jednoducho signál o tom, že očakávame, že jednotlivé členské štáty budú o Európskej únii učiť svoju mládež. My, ktorí sme prežili obdobie komunistickej neslobody, sme veľmi citliví na akýkoľvek ideologický vplyv. V Českej republike školách sa nes, nesmie hovoriť o politických stranických programoch, nesmie sa robiť kampaň, ale žiaci sa musia učiť o ideológiách, musia sa o nich niečo dozvedieť. Takže ja chápem, že školy musia zabezpečiť výučbu o Európskej únii, ale tak žiaci ako aj učiteľia sa musia cítiť slobodne aby sa oni sami slobodne rozhodli o svojom vzťahu k Európskej únii. Ja osobne som presvedčená o tom, že čím viac budú o Európskej únii vedieť, tým bude ich vzťah pozitívnejší, ale musí to byť ich slobodné rozhodnutie. Ďakujem eh, kolegovi Malianovskému, ktorý to veľmi dobre vysvetlil. To znamená, aký to má ďalší, aké to má ďalšie dôsledky aj počas štúdia na vysokej škole Mm, chápem určite aj e, výhradu kolegu Lauru, e, ktorý o tom hovoril, ja to tiež cítim takto. Čo najviac informácií, určite som presvedčená o tom, že čím viac informácií budú mať, tým pozitívnejší ich vzťah bude. Ďakujem. Grazie, grazie kolega. Ďakujem, pani kolegyňa. E, teraz má slovo zastupca komisie Sofie Demas. Prosím. Contiamo sul, naturalmente sul supporto e sulle... Ďakujem eh, a ďakujem aj za pozitívny prístup. Merci. Ďakujem a ďakujem za správu pánu Dragičimu. Pozývali sme tiež na seminár k výmene názorov pred pár dňami. Dobre zdôraznil, že Vzdelávanie v Európe je zložitým komplexom, ktorý obsahuje veľa di- mnohé dimenzie. Spoločná história, ale je to aj širší záber učiť sa demokracii v školách, podpora k aktívnemu občianstvu, rozvíjanie e, po- pocitov prináležitosti, sú náležitosti. To sú tie myšlienky zakladateľov to zaznelo dnes v tej rozprave. Je to čosi zložité. Každý ste to pochopili svojim spôsobom. Našich mladých treba o Európe informovať. Je dôležité, aby mali mladý nástroj na to, na, na to, aby mohli participovať na spoločnosti a treba vzdelávať i profesorov, aby ich sprevádzali na tejto ceste. Takže, pán Dragiči, ďakujeme za informovanie parlamentu rôznych nástrojov, ktoré existujú. Spomenuli ste pro, program Erasmus+, ktorý má túto dimenziu, hovorili ste o rôznych platformách, čiže to twinning, e, rôzne e, diskusné portály, kde môžu e, komunikovať profesory a ísť nad rámec za hranice svojich krajín a rozvíjať takto svoje vlastné autovzdelávanie. Je tu množstvo nástrojov k dispozícii. Našou ambíciou je e, ďalej ich rozvíjať, viac a lepšie hovoriť s Európou. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Dám slovo kolegovi Dragičimu, aby sa vyjadril. Mm. Ďakujem všetkým, ktorí sú tu a ďakujem aj tým, ktorí podporujú projekt a tým, ktorí nepodporujú projekt. Majú predsa právo na vlastný názor. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Diakmenusi Kakonikosovi e, za to, že sa snažil osloviť mladých ľudí, ktorí sú tu a ktorí sú živým dôkazom európskej solidarity. keď som odišiel e, z Rumunska v roku 1989, e, prvé miesto, kam som išiel, bolo Grécko, takže hovorím občas po grécky, ale to slovo skepsa ktoré vychádza z slova skepticis, to je niečo, čo existovalo e, ešte začia Sokrata a Platona. E, jednoducho to boli mysliteľia, ktorí mysleli, ale nekonali. Takže tí, ktorí sú skeptickí, by si možno mali iba niekde sadnúť a nič nerobiť. Nechcem posudzovať ani hovoriť nič zle o nikom, ale dúfam, že ste pochopili moje posolstvo. Po druhé, je veľmi dôležité, aby človek, ktorý nie je vzdelaný alebo informovaný, eh, vedel, aké sú jeho práva, pretože tento človek nevie, aké sú jeho práve. Ja pochádzam z rumunskej menšiny a vidíte, čo sa tam deje, pretože nevieme nič o svojich právach. Nechcem, aby 511 miliónov ľudí nepoznalo svoje práva. Možno nie všetci, nechcem zovšeobecňovať, ale kedykoľvek máte uh, nevzdelaného človeka alebo človeka, ktorý nevie, aké sú jeho práve, je veľmi ľahké ním manipulovať. Po tretie, Jean Monnet povedal niečo veľmi zaujímavé pred 50 eh, rokmi medzi geografickými hranicami je spoločný záujem. Eh, nie je to iba európsky sen, ktoré mali pre nás Schumann a Monet. Je to niečo, čo sa môže stať skutočnosťou. No a eh, posledná vec, ktorá pre mňa je veľmi dôležitá. Ak sú skeptici takí silní, alebo ak je tu taký silný skepticizmus, tak možno, a neodsudzujte ma prosím vás, možno eh, by každá európska krajina mala počúvať iba svoju vlastnú hudbu a žiadnu inú hudbu eh, z Európy. Nemali by jesť iba svoje vlastné jedlo a nie jesť pizzu ani špagety a jesť nič iné. A mali by tancovať iba na vlastnú melódiu. Ak neveríme v európsky sen, tak eh, potom sa ho nesnažme dosiahnuť. A ak sú títo ľudia takí apolitickí, tak potom by mali žiť v apolitickom štáte. Ale niečo také neexistuje, pretože je tu veľmi veľa vecí, od ktorých štát závisí. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, pán kolega Dragiči, že lepšieho hm, spravodajcu sme si nemohli vybrať na túto tému. Robíte to vášnivo a zároveň pochádzate z dôležitej romskej menšiny v Európe a e, práve z toho plinie vaše odhodlanie a presvedčenie o tom, že treba o EU učiť v škole. Samozrejme, sú ďalšie ešte zaujímavejšie možnosti, ako dosiahnuť e, informovanie Únii v prípade tých, ktorí sa necítia byť dostatočne blízko Únii. Ale položme si otázku, prečo to všetko? Ja si myslím, že treba v prvom rade e, pamätať na mm, slobodu, e, demokraciu, e, aktívne občianstvo. To všetko sú základné hodnoty Európy. Občianstvo, ktoré síce je možno mm, poznačené určitou skepsou, ale zároveň je mm, proaktívne. Takže E, je veľmi závažné, e, že máme v Európe takú mieru nevedomosti o základných hodnotách Európy a e, nízka účasť mladých napríklad v európskych voľbách je takisto signál, ktorý musíme zohľadniť. Je jasné, že organizácia E, vzdelávacích systémov je v rukách členských štátov, ako povedala pani kolegyňa Šojdrová, ale môžeme si vytvárať, e, vymieňať osvedčené postupy a vytvárať určitý rámec aj na vzdelávanie učiteľov. Niečo, čo teda bude všetkým nám spoločné. Je to zároveň naša povinnosť. Ďakujem teda za túto správu, vynikajúcu prácu aj komisii a za celú snahu. A teraz e, máme na programe veľmi dôležitý bod. Dnešný deň je skutočne bohatý e, a spravodajkou je pani Julie Ward, úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri presadzovaní základných hodnot EÚ. My už sme mali e, veľmi vypoču, e, dôležité vypoč, verejné vypočutie na túto tému v septembri, rokoval sa o tom v komisii a 23. októbra do 3. je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Pani Julie Ward, máte slovo. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a takisto ďakujem sekretariatu a ostatným, ktorí mi v tomto veľmi pomohli. Chcela by som ľuďom pripomenúť, že táto správa je o úlohe medzikultúrneho dialogu, diverzity pri podpore základných práv EÚ. Uvediem teda iba stručný prehľad. Správa eh, chce budovať na spoločnej dohode, ktorú dosiahli ministri školstva v Paríži kombinuje úsilie, ktoré je potrebné na zabránenie a boj proti marginalizácii, netolerancii a radikalizácii a je zamerá aj na zachovanie príležitosti pre všetky správa, identifikuje príležitosti spolu s výzvami a prichádza s konkrétnymi odporúčaniami na akcie na všetkých úrovniach vlády, ako aj na úrovni EÚ. E, Vrátanie e, zvýšený vplyv e, kultúry vonkajších činností EÚ a programov EÚ. Uznáva aj dôležitú úlohu, ktorú môže zohrávať kultúra, inkluzívnu úlohu kultúry a ďalšiu úlohu kultúry pri budovaní silnej, odolnej a súdržnej spoločnosti v budúcnosti. Správa vychádza z dvoch princípov. Najprv sa tu hovorilo o dôležitosti pozitívneho prínosu, e, ktorý e, hovorí aj o hrozbách, ale predovšetkým o príležitostiach v medzikultúrnom dialogu a vzdelávaní ako nástrojov pre inkluzívnejšie spoločnosti. Toto v podstate vyplynulo z konverzácií, ktoré som viedla v mnohých komunitách, ktoré sa cítili byť ohrozené momentálne, ktoré sa momentálne boja. Boja sa, že to, čo sa deje, ich e, vylúčuje. A je veľmi dôležité, aby sme rozptýlili tieto obavy. Treba sa snažiť byť pozitívny, hoci to vyplynulo z tragédie. Naozaj si myslím, že je to mimoriadne dôležité. A druhý princíp bol princíp vytvorenia integračného prístupu, nie prístupu, ktorý oddeluje e, kultúru, vzdelávanie, e, občianskú spoločnosť a mládež do iných kategórií. A pracovná metóda a bola taká, že sme sa snažili byť čo najinkluzívnejší. Pritom som sa stretla s mnohými zástupcami občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a ľudí, ktorí pracujú v teréne. A robím to tak či onak. Chcela by som zopakovať to, čo som už povedala. Ja som neopustila svoj predošlý život, keď som sa stala členkou Európskeho parlamentu. Nie. Naďalej som v pravidelnom kontakte s ľuďmi, ktorí každodenne pracujú v tejto oblasti Stretla som sa s členmi mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti aj tu a v Štrasburgu. A Naďalej vediem dialog a konverzáciu s rôznymi organizáciami eh, aj vo svojom eh, členskom štáte. Eh, dúfam, že takto vznikla veľmi bohatá správa, ktorá vyplynula zo skutočných rozhovorov so skutočnými ľuďmi a dúfam, že to prinesie aj skutočné riešenie. Takisto som sa stretla aj so zástupcami komisie, predstaviteľmi luxemburského predsedníctva a s predstaviteľmi iných e, inštitúcií a agentúr. Som naozaj veľmi rada, že na základe týchto rozhovorov sa luxemburské predsedníctvo rozhodlo uskutočniť konferenciu na túto tému. Mala som aj dobrovoľníkov v lete so sebou, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie a takto sme sa mohli podeliť o, o moc. O, e, aj spoločne sme robili rozhodnutia. O, e, Spolu e, s tieňovým spravodajcom sme sa stretli, vymenili si názory, stretneme sa e, po druhý raz po tomto stretnutí. Nie som si ale istá, pretože e, musím ísť hlasovať do iného výboru. Ale jednoducho budeme pokračovať v tejto veľmi produktívnej metóde práce. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, e, samozrejme máme tam obmedzený čas, obmedzený priestor, jednoducho sú tam obmedzenia pri vypracovaní správy, takže e, sa musíme snažiť byť čo najstručnejší, najpresnejší, ale pritom sa musíme snažiť pokryť najdôležitejšie prvky. E, medzi najdôležitejšie patrí diverzita na školách, synergie a partnerstva, ktoré sú e, formálne a neformálne, dôležité, e, dôležitosť zachovania perspektívy rodov, nerozdeľovať ľudí, ale e, zbližovať ich. No a potom sem patria aj príspevky migrantov do našich dejín. No a takisto aj téma radikalizácia, boja proti radikalizácii nie len príslušníkov menšín ehm, aby sme tu nemali problémy medzi tým, kto je z menšiny, kto je z väčšiny. Potom e, tu máme UNESCO a tak ďalej. Spomínajú sa tu aj ľudia s postihnutím, boj proti šikanovaniu, vrátanie e, počítačového e, šikanovania a takisto je tu potreba plne využiť e, existujúce programy, pretože nevieme predsa vymýšľať koleso tam, kde už existuje. E, veľmi rada si vypočujem príspevok kolegov, teším sa na plodnú spoluprácu, aby sme mene Európskeho parlamentu mohli pripraviť naozaj veľmi silnú správu, ktorá lepšie pomôže ministrom školstva v členských štátoch vytvoriť projekty prepačte, ja musím ísť e, hlasovať do iného výboru, do výboru regí, tak e, prepačte, musím ísť. Rozumieme tomu. Ďakujem. Julie, určite to bude vynikajúca správa. Máme e, čas obmedzený, takže 3 minúty pre tieňových, minúta pre ostatných, bohužiaľ. Takže Maura Maragal a Le Kofer Gramatikakis, takže pán Olveny. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, ďakujem za vašu prácu, ďakujem za príležitosť hovoriť o tejto téme. Je to naozaj správa, ktorá je veľmi dobre mienená a to je veľmi dôležité. Teraz prejdem do maďarčiny. Myslím si, že je veľmi dôležité, že sme začali túto prácu a že sme ju začali spoločne, ako spomenula kolegyňa. Dúfam, že budeme ďalej pokračovať, eh, pretože sme nemali veľa času pred letom a že budeme mať eh, organizovanú formu stretnutia. Teraz by som chcel upozorniť na to, čo by som eh, chcel zmeniť v správe. Je veľmi dôležité, aby bod 17 Lisabonskej zmluvy bol právnym základom eh, pre medzikultúrnu komunikáciu. Takže bod 17 Lisabonskej zmluvy by mal byť zmluve. Nie som právnik, ale myslím si, že je tam iná logika. Ale to nie je najdôležitejšie. Keď hovoríme o prevencii, keď chceme zabrániť radikalizácii a extrémistickým myšlienkam táto správa je veľmi dôležitá, ale takisto je veľmi dôležité vybrať si správne nástroje a správnych partnerov. A myslím si, že správa zdôrazňuje, že potrebujeme aj iných ľudí na to. Štát sám to nezvládne. Etnické výzvy nezvládne štát, potrebujeme tu mimovládne organizácie A spomenuli sme, ale podľa mňa treba viac zvorazniť úlohu rodiny v tomto ohľade. Nejaký štát nebol schopný prevziať úlohu rodiny. Keď sa e, o to pokusili štáty, tak to bolo začias fašizmu a komunizmu. Ale neuberajme sa e, touto cestou. Treba sa na to odvolať e, v texte, na to právny základ. Ďalšia otázka, migranti iba by som chcel upozorniť na niekoľko bodov. Mimo mimovládnych e, organizácií e, treba spomenúť aj cirkvy. E, vieme, že Európska únia má nejaké úpravy, ktoré sa týkajú vzťahu štátu a cirkvy, ale Mali by sme nájsť niečo, čo upozorňuje na spoločné hodnoty, nie na rozdiely, pretože inak nepochopíme migrantov. Mali by sme sa otvoriť. Ale samozrejme, tu nejde o nejakú novú formu klerických eh, myšlienok, ale mali by sme naozaj pochopiť eh, skutočnú úlohu cirkvy v európskych hodnotách a spoločnostiach. Konzultoval som túto správu. E, prepačte, mám iba 3 minúty na to, aby som hovoril o tom, ale predložím pozmeňujúce návrhy v písomnej forme. Ej, kolega Maura. Samozrejme. E, e tiempo. E... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem stručný. Táto správa je veľmi ambiciozná a spomína všetko, o čom sme hovorili v tomto výbore, aj na stretnutí s tieňovými spravodajcami. A je veľmi e, stručne vypracovaná, za čo treba byť vždy vďačný. Zdôrazňuje význam vonkajších kultúrnych akcií ako spôsobu budovania dialogu medzi kultúrami e, ako spôsobu kultúrnej diplomácie a vytvárania názorov. Pokiaľ by som mal kritizovať tento dokument, tak musím povedať, že by mal byť trošku konkrétnejší, mal by prejsť zo všeobecných myšlienok ku konkrétnym myšlienkam. Ehm, mám niekoľko návrhov, ktoré sú konštruktívne. V prvom rade potrebujeme európskeho zástupcu, ktorý by bol zodpovedný za koordináciu a podporu kultúrnych eh, programov, kultúrnej integrácie, eh, mobilitou profesionál v oblasti kultúry, e, potom formou preferenčného zaobchádzania, ako sú vzdelávacie, kultúrne víza, výskum, e, štipendia pre e, umelcov alebo ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Toto všetko treba prepracovať tak, aby to obsahovalo aj mechanizmy pre kultúrnu diverzitu v prípadoch humanitárnych kríz. No a v konečnom dôsledku treba pracovať na programe Európa pre občanov, aby sme podporovali vzájomné pochopenie kultúr. V každom prípade by som chcel zdôrazniť, že je to dobrá správa, je veľmi stručná, čo ju e, skutočne zlepšila. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takisto budem stručný. Máme niekoľko pozmejúcich návrhov, ale všetky sú v súlade so správou, nie sú proti správe. A možno by sme mohli byť trošku ambicioznejší, pokiaľ ide o niektoré body Myslím si, že problémom je to, že je dosť ťažké realizovať niektoré myšlienky. Držme sa toho, čo je v charte základných práv, to platí, ale niekedy trošku ťažké zapamätať si to. Ide tu o spoločnú zodpovednosť všetkých demokratických inštitúcií, vlád, politických strán a médií. Možno by sme mali spomenúť úlohu médií. Takisto treba hovoriť o skutočnej diverzite našej spoločnosti. To by sa malo odrážať v médiách, predovšetkým vo verejnoprávnych médiách, potom vzdelávanie a vzdelávanie učiteľov, tak aby boli sprostredkovateľmi diverzity a multikulturalizmu, pretože to zažívajú každý deň na svojej vlastnej koži. No a nakoniec by malo byť záväzné pre členské štáty, aby uznávali medzinárodné protidiskriminačné normy. to musí byť neoddeliteľnou súčasťou našej legislatívy v členských štátoch. Nemalo by to byť iba odporúčanie. A malo by to byť obsiahnuté aj v európskych programoch, ale malo by to byť záväzné pre členské štáty. No a nakoniec niečo, čo súvisí s tým, o čom sme hovorili predtým. Je to oblasť, eh, kde by sme mohli zvážiť program Erasmus pre učiteľov. Európa by mohla zvládnuť e, to, čo ju čaká na školách. Myslím si, že keby sme vzdelávali viac učiteľov, tak by sme robili o mnoho viac pre multikulturalizmus ako e, rôznymi vyhláseniami. Porteur, chers collègues, quand je lis ce rapport, je me dis que ja si vravím, že ak aj sa niektoré veci v živote e, zmenia na e, nočnú múru, ľudia sa veľmi pomaly e, budia a nekujú realitu. Multikulturalizmus krajiny, ktoré apliko- skúšali aplikovať tento systém, napríklad Spojené kráľovstvo či Nemecko, E, čelia zlyhaniu globalizmu, e, e, globálny svet, teroristické útoky, extrémizmus, radikalizácia. A tu sa obvinujú zlí ľudia Európy, ktorí dobrovoľne vyčlenujú menšiny. Mnohí sa odvolávali na národné histórie a opierajúca sa o ne, Eh, eh, hovorili o exklúzii. Ale samotní Európane popierajú svoju identitu, históriu a, a tento text uh, uh, sa stáva novým uh, trojským koňom. Opätovne sa kompetencie EÚ presadzujú na úkor Európ- členských krajín vzdialenosť od reality v, tom, v tomto chráme utopie je, je, je predkávaný celým týmto textom. E, pluralizmus kultúr e, je prítomný aj v našom výbore. Teraz e, Neko, Venta, Lio, gramatika, KIS a Trumpet, to sú e, e, rečníci, ktorí nie sú tieňovými spravodajcami a budú mať len minútu. Takže prosím, hovorte len minútu, lebo ináč nedodržíme časový harmonogram, prosím. Nikto jedna strana nemôže... Ďakujem, pani predsednička. Nejaká krajina nevie vyriešiť takýto problém, takúto krízu. Je to celosvetová kríza, ktorá potrebuje celosvetovú odpoveď. Ja hovorím o tom, e, o krokoch e, pred vyriešením krízy, hovoril o tom David Miliband. Domnievam sa, že sektorová politika, ktorá buduje na hodnotách, ako je politika mládeže, mobility, zamestnanosti, zahraničná politika, práva žien, e, rovnoprávnosť. Toto sú politiky, ktoré by sa mali prispôsobiť novým podmienkam. Potrebujeme integračné procesy, potrebujeme neformálne vzdelávanie, potrebujeme kultúru, šport, a takéto podujatia, ktoré musia byť zapracované do správy. Ako parlamentný výbor by sme mali donútiť Európsku komisiu, aby využila medzikultúrny dialog, medzikultúrnu diplomáciu, aby sa e, rozvíjala aj zahraničná politika. Strach, s ktorým musíme bojovať, je strach e, náboženskej etnickej dominantnosti. Môžeme e, bojovať proti tomu pomocou vzdelávania od prvých štádí. Kolega Venta. Ďakujem, pani Čučenca. Ďakujem, tlačí nás čas. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, veľmi stručne. prvej vete správy pána Dragiča vidíme synergiu medzi vzdelávacími systémami my sme predložili mnohé argumenty, e, právne nástroje, ktoré máme k dispozícii, toto všetko vieme. A samozrejme, e, všetci sme zapojení do toho, čo sa deje a je to veľmi dobré, e, pretože sa musíme o niečo starať, musí nám na niečom záležať, aby sme mohli podporovať isté hodnoty Viem, že kolegyne je veľmi zaangažovaná, viem, ako pracuje a viem, ako chce e, budovať medzikultúrny dialog v Európe. Nachádzame sa v ťažkej situácii, ale spolu nájdeme dobré riešenia. E, Ďakujem. Pán e, kolega Luer. Um, Ďakujem veľmi pekne. Ja hovorím uh, v mene profesora Gradineckého, rejtinevým s uh, spravodajcom. Hovorilo sa tu o tom, že netreba znova vymýšľať koleso a dúfam, že to patrí do tej informačnej časti správy. S niektorými vecami uh, ťažko argumentovať, ale všetko, čo e, každý robí, alebo každá skupina robí, je fantastické. Také niečo nemôžeme tvrdiť. A nemôžeme takisto tvrdiť, že všetko, čo je pokryté kultúrnou hodnotou, je e, úžasné. Ale táto správa sa odvíja aj od predošlých e, rozpráv a dúfam, že e, to nebude viesť k tomu, že tí, ktorí s tým nesúhlasia, e, nechápu dejiny alebo majú jesť niečo iné. To je dosť arrogantné hovoriť niečo také. Dúfam, že to tu nebudeme počúvať v tejto rozprave. Chcel by som povedať, že si treba vypočuje demokratické, skeptické názory, pretože ak sa budú ignorovať, tak alternatívy môžu byť o mnoho horšie. Ďakujem. Keď, keď tuto, ja maj... Myslím, že sa všetci navzájom počúvame a rešpektujem pán gramatika, si sa potom pán Trupel. Môžem sa vyjadriť stručne, ako vždy. Takže téma, ktorej sa venuje táto správa, je nekonečná, tak ako vesmier. Tam sa treba iba vyhybať čiernym dieram. To, čo som čítal, myslím si, že sa uberá správnym smerom a venuje sa aj dôležitým témam. A želám si však, aby v návrhoch bolo aj niečo praktické. A hovorím to často, pani predsednička. Slova sa ľahko vyrieknú, ale potom musia nasledovať činy. E, treba budovať e, multikulturálnosť a ďalšie hodnoty, ktoré sú dôležité pre Európu, ale všetky tieto hodnoty, e, ktoré má aj pán Juncker vo svojom najnovšom balíku, musia byť sprevázané aj konkrétnymi činmi. A napokon na, e, na záver povedal Trupers Ďakujem. Ja by som chcela zareagovať na francúzského rečníka. V Európskej únii nejde o potláčanie regionálnych a lokálnych identít. Ide o ich stielanie a vytváranie zároveň európskej identity. O to ide. Nejde teda o potláčanie a obmedzovanie, ale o obohacovanie. To je podľa mňa veľmi dobré a v o to ide, myslím, do istej miery aj v tejto správe. A okrem toho sa mi veľmi páči na prístupe v tejto správe to, čo sa hovorí o medzikultúrnom eh, dialogu, o politikách, vnútorných politikách, pokiaľ ide o rešpektovanie základných hodnôt Európskej únie keď budeme pripravovať e, ďalší viacročný e, finančný e, rámec, tak treba určite posilniť práve finančné prostriedky pre medzikultúrny dialog a ďalšie oblasti, o ktorých hovoríme. Ďakujem. Pán sa tu už nemôže byť, ako sme povedali, takže komisia má slovo. Ďakujem, budem veľmi stručná. Z hľadiska vzdelávania ale my tu teda hovoríme aj z hľadiska kultúry, ale aj z hľadiska vzdelávania treba povedať, že toto je veľmi dobrá správa, počiarkuje tie kľúčové posolstva. Sme radi, že prichádza táto správa teraz a to eh, v takom rozsahu, eh, v akom ehm, sa vlastne dohodli aj ministri eh, vzdelávania v Parížskej deklarácii, je veľmi pozitívne aj to, že sa správa zaoberá rôznymi úrovňami zásahov e, na úrovni európskych štátov, aj na európskej úrovni. Aj to je zdôraznené v samotnej deklarácii. A okrem toho chcem vyjadriť súhlas s tým, čo sa povedalo o integrovanom prístupe a jeho význame. Je to veľmi dobrý most medzi vzdelávaním a medzikultúrnym dialogom a v tomto duchu treba pracovať multisektoriálny prístup. A napokon niekoľko mm, konkrétnych pripomienok. Keď sa pozrieme na text, možno by mohol byť konkrétnejší ohľadom toho, aké vzdelávacie prístupy možno použiť na posilnenie medzinárodného, medzikultúrneho chápania a Takisto tam možno treba povedať výraznejšie, že práve učitelia sú tými kľúčovými hráčmi a napokon e, v e, tom úvodnom e, zdôvodnení hovoríte o Erasmus Plus a Education and Training 2020, e, takže to sú tie nástroje e, Erasmus Plus a Education and Training 2020, e, to sú tie nástroje, ktoré treba zdôrazniť a správne ich zdôrazňujete. Ďakujem. Ďakujem všetkým za vyjadrenie. V decembri sa bude hlasovať a 23. októbra do 14. musíte predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Takže zhodujem sa s komisiou v tom, že v tejto dôležitej správe sa práve hovorí o e, dôležitosti vzdelávania pre e, vzdielanie kultúrnych hodnôt a pre interkultúrny dialog. Medzikultúrny dialog je cestou k vzájomnému pochopeniu a vzdielaniu spoločných hodnot. Dnes prechádzajú e, v Európe krizou mnohé modely. Nie je to len multikulturalizmus. Určite by sme, my sme mali uvažovať aj o určitej podpore pre aktérov tohto typu vzdelávania. Mali by sme uvažovať o tom, ako pomôcť e, učiteľom v tých formálnych e, sférach vzdelávania, ale aj v neformálnom vzdelávaní. Takže ďakujem všetkým. Týmto uzatváram stretnutie, dopoludnejšie stretnutie, pretože teraz bude nasledovať e, zasadnutie za zatvorenými dverami. O tretej bude pokračovať popoludnejšie zasadnutie ide o verejné vypočutie na e, tému prevencie radikalizácie. E, toto je veľmi dôležité, dôležitá téma, takže rátam s bohatou účasťou z vašej strany. Ďakujem. Takže máme troška oneskorenie. Žiadam tých, ktorí e, sa nemajú zúčastniť zasadnutia za zatvorenými dverami koordinátorov, aby láskavo opustili miestnosť. Ďakujem vám. Ďakujem, lebo musíme hneď začať. Okay.